Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können beginnen mit... Vážené kolegyne a kolegovia, môžeme začať s zasadnutím dnešného výboru, nášho výboru dnes ráno a je pre mňa veľkou radosťou privítať tu pána ministra Tamáša Felediho, ktorý je materským ministrom pre národný rozvoj so štátnym tajomníkom Petrom Alajošom a celý tým. My sme sa už videli na neformálnom stretnutí ministrov pre životné prostredie za belgického predsedníctva a takisto na obdobnej, pri obdobnom kole rokovania v Maďarsku. Pán minister Feledi je zodpovedný aj za ochranu klímy ktorá je pre tento výbor vysokou prioritou. My sme mm, za posledné roky veľa pracovali práve na téme um, ochrana klímy v Kankúne Sme predsa len dospeli k e, výsledku, s ktorým môžeme pracovať aj globálne. A za tohto pol roka, za maďarského predsedníctva, e, je potrebné, aby sme e, vyslali podstatné signály. E, to je, je dôležitých 6 mesiacov pred nami, e, kedy musíme stanoviť, e, stanoviť to smerovanie či budeme v tom pokračovať, či sme dostatočne ambiciózni, alebo e, zostaneme spať na Vavrínoch, na tom balíku klim, e, opatrení e, pre ochranu klímy, ktoré sme odsúhlasili v roku 2008. Takže teraz nás bude zaujímať, čo si o tom myslí maďarské predsedníctvo na túto tému. Pán minister Feledi nám teraz predstaví svoje nápady, svoje idei, predstaví e, na najbližší pol rok a budeme potom o tom diskutovať s kolegyňami a s kolegami tu vo výbore. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte než prejdem do Maďarčiny, dovolím si pár slov v angličtine. Naozaj je pre mňa veľkou cťou byť e, teraz medzi vami a predstaviť vám zoznam priorít maďarského predsedníctva, kde teda o témy, na ktorých budeme, dúfam, s vami spolupracovať v oblasti klimatických zmien. Stručne vám porozprávam o tom, prečo minister pre národný rozvoj sa zaoberá klimatickými zmenami v Maďarsku, čo je veľmi zaujímavá téma, prečo teda spada do rezortu ministra pre národný rozvoj. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Pred 7 mesiacmi vznikla nová vláda s úplne novou štruktúrou a bolo prijaté politické rozhodnutie v tom zmysle, že by jedno ministerstvo sa malo zaoberať otázkami e, účinného využívania zdrojov a to je teda to ministerstvo, ktoré sa zaoberá koheznou politikou, všetkými fondami Európskej únie, regionálnym rozvojom, energiou a tak ďalej. Klíma tam spadá, doprava, telekomunikácie a riadenie štátnych aktív. Takže všetky veci, ktoré nejako súvisia so zdrojmi, eh, vo vláde spadajú do môjho rezortu. Takže máme toho naozaj veľa. Ešte vám slušne predstavím mojich e, spolupracovníkov. Pán Peter Olajoš, bývalý poslanec Európskeho parlamentu, sa zaoberá presne klimatickými otázkami a pán Kovač, e, ten je štátnym tajomníkom na Ministerstve pre národný rozvoj a zaoberá sa medzinárodnými otázkami a otázkami EÚ. To, čo sú moji najúžší spolupracovníci. A teraz teda prejdem do Maďarčiny. ďakujem. Tisztelt képviselők, ladies and gentlemen. dá, vážené dámy a pani poslanci, pán predseda, kolegovia, pre nás je mimoriadne dôležité, aby sme dosiahli pokrok v medzinárodných rokovaniach o klimatických zmenách, aby sme čo najskôr mali dohodu o um, e, ochrane klímy do roku 2012. Pre nás je to dôležité vedieť, že Európska únia zohráva v týchto rokovaniach veľmi dôležitú úlohu. Takisto je dôležité, že a, a, takisto je dôležité, aby mal vlastný program Európskej únie pre ochranu klímy úspech tak, aby sme zabezpečili aj um, rast hospodárstva um, pre maďarské predsedníctvo sú je dôležité, že magické predsedníctvo urobilo množstvo dôležitých e, krokov e, k dospeniu medzinárodného konsenzu medzinárodnému konsenzu. Maďarské predsedníctvo chce v tomto pokračovať, ale samozrejme chceme dostať očakávania, e, ktoré boli vyslovené v Cancúne pokiaľ sa juhoafrické rokovania neskončia e, úspechom v roku 2011, musíme si premyslieť, ako budeme postupovať vo veci, kedy sa neuskutoční druhá fáza Kyotského protokolu vznikne legislatívna medzera a preto si musíme premyslieť, ako postupovať, e, tak aby sme tomu zabránili. Vážené dámy a páni, pri konferencii zmluvných strán v rámci rámcového dohovoru o klimatických zmenách a ďalší, v rámci ďalších klimatických rokovaniach je zásadnou otázkou, aby sme zabránili nebezpečným zmenám klímy, pokiaľ sa nám do roku 2050 nepodarí znížiť a globálne emisie skleníkových plynov na, hodnot, na polovičku hodnoty z roku 1996, pardon, potom sa dostaneme do veľmi e, zlej, e, zlého stavu. Regióny a krajiny by mohli byť destabilizované práve vďaka klimatickým zmenám, mohlo by nastať, um, nastať veľká migrácia obyvateľstva a vieme, že e, klimatické zmeny by mohli um, nabrať katastrofálny smer a e, obrať sa nevratným, nevr, cestou, ktoré nie je návratu. Um, klimatická politika po roku 2012 je skutočne veľmi ambiciozná. Dôležité je, aby sa dospelo k právne záväznému dokumentu, ktorý sa bude vzťahovať na všetky zúčastnené strany, aj na prahové krajiny a rozvojové krajiny. Ehm, v Cancúne sme dosiahli v mnohých oblastiach ehm, úspech, napríklad v oblasti eh, aj z, čo sa týka konferencie, ktorá bola v Kodani z roku, v roku 2009, ale toto všetko sú len politické dohody. výsledkom z Cancúnu patrí napríklad že hraničná hodnota globálneho navýšenie e, te, e, navýšenie teploty o 2 stupne Celzia, že to sa zakomponovalo do medzinárodných dokumentov. Je potrebné vypracovať nové mechanizmy, ktoré sa musia zrealizovať. Okrem toho je potrebné vyhodnotiť mechanizmy trhu, tak aby poslúžili našim cieľom a mechanizmy, ktoré by, zavrň, e, ktoré by e, spôsobovali prispôsobovanie klímy. V Cancúne e, boli stanovené takmer všetky body, ktoré by mohli tvoriť základ budúceho rámcového dohovoru, ale je potrebné povedať, že nebol, nedospelo sa k dohode o budúcnosti kiotského protokolu Takisto je potrebné povedať, že je, musíme docieliť nový dohovor pod gestiou OSN, ktorý bude regulovať a upravovať tieto body. Preto ešte stále, my ešte stále nevieme, ako by taký budúci dohovor mal vyzerať, pretože tie názory sa rôznia. Ale v stredobode rokovaní je realizácie cieľov z Cancúnu a maďarské predsedníctvo urobí všetko preto, aby pripravilo um, naše pozície na rokovania v roku 2011. Budú dve konferencie, um, ktoré by sa pri, v rámci prípravy na rokovanie o, o klimatických zmenách zo strany eh, maďarského predsedníctva. Mm, tu vidíme úlohu spoločnej koordinácie eh, spoločného stanoviska a koordinácie a priblíženie tých jednotlivých stanovisk členských štátov mm, tak, aby sme voči našim partnerom eh, zvonku vystupovali jednotne. jednotne. Je dôležité, aby sa jednotlivé stanoviská priblížili, napríklad čo sa týka budúcnosti Kyotského protokolu, čo sa týka povinnosti a financovania eh, riešení. A okrem toho je jedna z našich ďalších dôležitých úloh je, ako budeme viesť rokovania v tých 12 pracovných skupinách v rámci Rady pre životné prostredie OSN. Takisto tu máme povinnosti redukovať emisie podporu rozvojových krajín, aby sa prispôsobili k klimatickým zmenám, potom kontrolný mechanizmus, a pre povinnosti a takisto rôzne ďalšie mechanizmy. Tieto sa musia vypracovať. E, Cancún nám uložil vytvoriť alebo vypracovať um, konkrétne opatrenia. Cancún vytvoril nový inštitucionálny systém, ktorý predstavuje prispôsobenie na klimatické zmeny, ako aj znižovanie odlesňovania. V januári sme mali v Budapešti za sa v Budapešti konala neformálne, konalo neformálne stretnutie a rady a tu sme sa dohodli, že na juhoafrickú konferenciu, ktorá sa bude konať v roku 2011, e, vypracujeme spoločné stanovisko Takisto sme sa zamýšľali nad tým, akú, stratégia, akú stratégiu by mala Európska únia zastupovať pri najbližšom samite eh, k klimatickým zmenám. Ako by sme mohli prispieť k tomu, že by sa zrealizovali ciele z Cancúnu. Medzi naše ciele patrí aj to, že by sme mali zostriť eh, monitorovací alebo sprsný monitorovací e, systém pre e, stanovovanie klimatických zmien. Takisto tie pracovné skupiny, ktoré sa um, o ktorých sa hovorilo v Kánku, mali začať pracovať, e, ten zelený klimatický fond napríklad, potom výbor pre prispôsobenie klimatickým zmenám, technický vykonávací, realizačný výbor a technické siete. Uh, Okrem toho pracujeme ďalej na tom, aby sa našlo riešenie pre emisné kvóty. Dôležité je, aby sme pre Európsku úniu vypracovali novú stratégiu. Našim prioritným cieľom musí byť, aby sme vo forme záverov rady mm, vyjadrili spoločné stanovisko Európskej únie a to s ohľadom na závery z Cancúnu úloha, naša úloha bude spočívať aj v tom, že by sme v rámci Komisie Európskej únie sa zúčastnili na um, ekonomických rokovaniach alebo na bilaterálnych rokovaniach. A takisto sme mali prevziať eh, zastúpenie záujmov um, tak Európskej únie, ako aj členských štátov. Um, maďarské predsedníctvo sa chce nadviazať na výsledky belgického predsedníctva tak, aby sme našli riešenia pre klimatické zmeny. Našim e, cieľom je, aby Európska únia zohrávala špičkovú líderskú úlohu e, v rámci rokovaní a aby sme aj posilnili pozíciu Európskej únie. Okrem toho, chceme e, podporovať organizátorov e, Juhoafrickej konferencie tak, aby sa uskutočnila e, s úspechom. Ďalšia priorita je prispieť k tomu, aby Európska únia disponovala vlastným programom pre prispôsobenie klimatickým zmenám, aby sa realizoval uh, Mm, chceme ešte raz počiarknúť, že náš program je veľmi ambiciózny a maďarské predsedníctvo e, urobí všetko preto, aby sa ten program zrealizoval. Dôležitým cieľom e, predsedníctva je e, pokračovať v rokovaniach o dekarbonizácii v rámci EÚ komisia bude 2. marca 2011 pokračovať v svojej stratégie dekarbonizácie a my, a my budeme vypracovať stratégiu až do roku 2050. Mm, e, oznámenie komisie je Eh, dokument, ktorý sa eh, orientuje na stratégiu 2020 a hovorí o čerpaní obnoviteľných zdrojov v Európe. Okrem toho to treba vidieť eh, v súvislosti s inými strategickými dokumentami ako Biela kniha pre dopravu alebo stratégiu pre energetiku, ktorá sa zrejme schvália aj počas maďarského predsedníctva v rámci tej stratégie um, o znižovaní emisí uh, CO2 sa musíme postarať o to, aby sme zvážili, do akej miery môže Európska únia uh, navýšiť svoj cieľ zníženia emisí CO2 o 20 uh, Chceme iniciovať výmenu skúseností o dos- o spôsobe docielenia týchto, týchto hodnot v rámci Európskej únie a vypracovať potom spoločné stanovisko, ktoré by nás umožnilo, že by sme zvládli, že by sme zvládli pre a chod na nízkouhlíkové európske, nízkouhlíkové európske hospodárstvo tá stratégia znižovania emisí CO2 má e, svoje racionálne jadro e, do roku 2020. A samozrejme, myslím si, že je možné zníženie aj nad 20 e, a preto je potrebné aj tieto otázky vzájomne diskutovať. Zrejme, sa, zrejme bude veľký záujem o túto tému a maďarské predsedníctvo bude organizovať pracovné skupiny tak, aby sme mohli diskutovať o jednotlivých aspektoch stratégie znižovania emisí CO2. Mm, v marci bude zasadnutie Rady pre životné prostredie, prostredie 25. a 27. marca sa v Budapešti bude konať neformálne stretnutie ministrov životného prostredia, kde uh, sa umožní ďalšie priblíženie stanovisk jednotlivých členských štátov. Teraz bez ohľadu na to, čo bude obsahovať správa, ako pokračuje rokovania, sa táto téma znova môže objaviť na programe rokovania na samite v júni. Počas nášho predsedníctva sa pokúsime nasmerovať diskusiu do tých správnych kolají, nakoľko je zníženie o 20 eh, reálne, eh, respektíve aké rizika to v sebe skrýva. Európsky parlament pred konferenciou v Cancúne eh, schválil rezolúciu, ktorý, ktorá opravne Európsku úniu na jednej strane bez nejakých ďalších predpokladov zostreť ten svoj cieľ 20% na 30% a doteraz ešte nebol dosiahnutý konsenzus. Niektoré členské štáty toto zvýšenie, navýšenie cieľa podporujú, iné nie. Ale my sme v roku 2010 e, rado požiadali, aby predložila ďalšie analýzy na túto tému a v novembri 2010 Európska rada požiadala Radu Európy, aby vypracovala ďalší, ďalšiu správu na túto tému a na e, analýzu ďalších otázok, aj na, e, s ohľadom na e, konferenciu v Cancúne. A v tomto roku by sa mala predložiť ďalšia správa k tejto stratégii. Maďarské predsedníctvo považuje za mimoriadne dôležité zvážiť možnosť redukcie emisí CO2 nad tento cieľ 20 Táto stratégia, ktorá by mala prebiehať do roku 2020, e, myslíme si, že by mala obsahovať aj strednodobé ciele. Preto e, aby sme na ich základe mohli e, zvážiť a vyhodnotiť, či <clears throat> sa môže, či sa môžu tie, tá stratégia dosiahnuť ciele nad 30 zabudovať do celoeurópskej stratégie. My sme si vedomi toho, že <clears throat> ambiciózny cieľ redukcie emisí CO2 je veľmi dôležité a preto my budeme zo strany maďarského predsedníctva urobíme všetko preto, <clears throat> aby sme ho dosiahli. A my neslúžime len eh, našim vlastným záujom, ale eh, sa snažíme prispieť aj Snažíme sa prispieť aj ku globálnym, dosiahnuť dosiahnutiu globálnych cieľov a eh, zastupovať globálne záujmy. Um, iniciatíva v rámci tejto politiky a viacročného finančného rámca. E, tu je mimoriadne dôležité, aby sme mali finančné prostriedky na to, aby sme mohli realizovať uh, politiku ochrany uh, klímy. A my v, sa v rámci predsedníctva chceme, chceme preveriť, ako vyzerajú naše šance vytvoriť príslušný finančný rámec pre stratégiu znižovania emisí CO2. Ako predsedníctvo chceme prispieť do tejto diskusie záverom um, chcem povedať, že eh, Maďarsko sa snažilo vypracovať program pre eh, predsedníctvo, ktoré sa orientuje na eh, ciele, stanovené ciele Európskej únie, ktoré nadvezuje ktoré nadvezuje na belské predsedníctvo a ktoré veľmi úzko spolupracuje s polským predsedníctvom, tak aby sme dosiahli naše spoločné ciele. My počítame s tým, že komisia, rada a ctení poslanci tu v sále nás budú pritom eh, podporovať, pretože bez interaktívnej spolupráce inštitúcie nemôže alebo nebude môcť maďarské predsedníctvo e, ten cieľ, e, dosia, ten cieľ dosiahnuť a preto s vami chceme spolupracovať a konzultovať s vami jednotlivé stratégie a kroky. Ďakujem pekne, pán predseda rády, za predstavenie programu. Myslím si, že vaše ministerstvo má veľmi dobrú štruktúru, vývoj regiónov, obcí, je prepojený so klimatickými zmenami. Toto je podľa mňa veľmi moderná organizácia, ktorá má iste budúcnosť. Vypočuli sme si vaše slova, čo plánujete na najbližšie mesiace, stratégia EÚ, príprava COP17 v Južnej Afrike, ale aj stratégia EÚ pre nás samých, pokiaľ ide o naše aktivity v rámci EÚ samotnej. Rok 2000 eh, 50, k tomu už máme závery rady a teraz ide o tie jednotlivé medzikroky, o ich zadefinovanie. A nesmieme strácať čas, pretože v tomto desaťročí skrátka musíme vyvinúť náležitú aktivitu, aby sme cieľe na 2050 naozaj aj dosiahli. Navrhujem, máme teda čas asi do tri štvrte. Máme mnoho otázok, takže každému by som dal slovo na minútu a pol. Začal by som pánom Zeberom za EPP. Nech sa páči, ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem, že ste k nám prišli. Chcem vám aj pogratulovať e, k vašim štátnym tajomníkom. Pán Alajoš v našom výbore pôsobil a zasadzoval sa naozaj za boj proti klimatickým zmenám. Otázky z mojej strany, váš program je pekný ale chyba mi tam jedna vec a poprosím vás, aby ste bol konkrétnejší, pokiaľ ide o financovanie, lebo tie opatrenia budú iste spojené aj s nákladmi a sú tu niektoré členské štáty, nebudem menovať, e, ktoré nemajú zrovna nabité štátne rozpočty, e, takže ako riešiť tú stránku financovania momentálne v systéme Mnohé členské štáty predávajú, tak povediac, teplý vzduch, joint implementation a máme naozaj problémy prijať skutočné opatrenia v oblasti klimatických zmien. Druhá vec, financovanie, vy ste spomínali Cancún, to sú naozaj stovky miliárd na rok 2020. Toto je obrovská suma, ktorá by sa mala rozdeliť medzi e, štátmi a súkromným sektorom. Takže aké máte nápad. Maďarské predsedníctvo má medzi prioritami vodu a v tejto súvislosti ma zaujímajú konkrétne plány. Ste spokojní s tým blueprintom, s tým pracovným dokumentom alebo máte nejaké iné konkrétne kroky na mysli? Pán vodný papež, tak povediac. A teraz pán Fazakaš dostáva slovo, ktorý zrejme nahradí pána Felediho a to bude až v druhom kole a teraz pán Grote. Áno, vy ste spomínali Cancún, že e, teda to bolo lepšie ako Kodaň, ale e, aj tak to nedostalo našim očakávaniam. My sme pripravili klimatický balík v rámci EÚ a aj v iných sektoroch sme pracovali, napríklad sektor leteckej dopravy, ale stále sme svedkami toho, že medzinárodné organizácie, napríklad IKO, sú takou určitou brzdou a aj e, oblasť e, námornej dopravy, aj tuto by sme mali do emisného systému zakomponovať. Ale tu znova máme medzinárodnú organizáciu IMO a komisia vo svojom oznámení povedala, že sa čaká na e, vypršanie lehoty koncom tohto roka, že až potom prídeme s vlastným návrhom. Takže mňa by zaujímalo, aké návrhy môžeme očakávať počas eh, maďarského predsedníctva. Ten cieľ 30 navýšenie na 30 My sme sa dohodli v klimatickom balíčku, že keď budú spolupracovať iné priemyselne vyspelé krajiny, tak my to navýšime na 30 Takže by ma zaujímalo, ako to bude eh, napríklad eh, s carbon leakage, s presunom emisí, ako to vy vnímate a ako je to zakomponované do vašich analýz. Máme za úlohu v tomto prvom pôroku, že pripravíme správu z vlastnej iniciatívy a mňa by teda zaujímalo, ako to vníma rada, ako sa o tom diskutuje. To, čo ste povedali na úvod, nebolo podľa mňa postačujúce. Ďakujem Rita Manav za ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj maďarskému ministrovi. Ďakujem veľmi pekne za vynikajúcu prezentáciu vášho programu. Moja otázka sa týka stavebného materiálu, pretože to zohráva kľúčovú úlohu napríklad ehm, pri zachytávaní uhlíka použitie dreva by bolo veľmi dobré, pretože drevo je obnoviteľný zdroj a dá sa ľahko recyklovať. A z hľadiska zachytávania uhlíka by použitie dreva bolo teda veľmi dobré, keďže stromy rastú v lese. Už, ak by sa používalo viac e, dreva, bolo, viedlo by to aj k zodpovednejšiemu využívaniu tejto súroviny. E, potom by som sa chcela spýtať aj na environmentálne označovanie v lesníckom sektore. Bolo by dobre vytvoriť nejaký harmonizovaný systém pre lesnícke odvetvie. A potom sa chcem ešte spýtať na e, ciele energetickej účinnosti, čo je veľmi dôležité z hľadiska používania dreva v stavebníctve. Bolo by skutočne dobré, ak by sme energetickú účinnosť vnímali aj zo hľadiska životnosti stavebného materiálu. A to by tiež viedlo k vyššiemu používaniu dreva. Ďakujem. Áno, vidíme, že vy ste z krajiny, ktorá má naozaj veľké lesné zdroje, z Fínska. Kolega Fazakáš príde o chvíľu, zaoberá sa letníctvom, takže on by potom to mohol zodpovedať. A teraz za zelených. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán minister, u nás v parlamente. Ako zelení sa veľmi tešíme na, vašu, na vaše ambiciozne predsedníctvo. Konkrétne otázky máme. Jedna sa týka vášho programu. Kľúčovým eh, bude zosúladenie našich cieľov a našich ambicióznych záväzkov a víziev, ako sa nám to podarí zosúľadiť. Myslím si, že je kľúčové, aby sme si uvedomili, že od USA teda nemôžeme veľmi veľa očakávať. Spomenuli ste bilaterálne rokovania. Ja sa veľmi teším na strategický program EÚ E, keď sa hovorí o nových ekonomikách, e, Južná Afrika, e, India, Čína a tak ďalej, čo rozmýšľate vykonať, alebo ako rozmýšľate pristupovať k týmto novým ekonomikám aj pri dosahovaní našich cieľov, aby sme preklenuli priepas medzi novými ekonomikami a ďalšími krajinami. Teším sa, že chcete predložiť isté závery na júnovej rade ohľadom priblíženia sa e, cieľu zredukovania CO2 o 30 a potom aj energetická účinnosť. E, teším sa, že sa chcete venovať aj tomuto, ale ako chcete prepojiť toto aj na stanovenie nového viacročného finančného rámca, ako je aj sektor stavebníctva a podobne. Uh, Ďakujem za Goe, Bevere de Grün, Barbara de Grün. Ďakujem pekne. E, tiež vás chcem tu privítať, pán minister. A moja otázka sa tiež týka medzinárodného programu. Povedali ste v úvodnom prejave, že je potreba stanoviť záväzne ciele alebo dosiahnuť záväznú dohodu a tiež zapojiť do toho nové ekonomiky. Myslím si, že v EÚ nám chýba to, čo je v USA, o čom hovoria v USA, že to isté sa musí týkať a platiť aj pre nové ekonomiky. Ako chcete pristupovať k tej kľúčovej otázke, to znamená spolupráca s USA no- a s novými ekonomikami e, ešte pred Durbanskou konferenciou a aká je pozícia EÚ smerom k Indii a ako chcete e, napomôcť pozitívnej úlohe e, Indie ktorú by mohla zohrávať v tejto otázke, čo sa týka E, záväzkov a spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti. A tiež e, sa pripájam k Bázovi a čo sa týka našej zodpovednosti a našich e, cieľov ohľadom 20%, takže teším sa na vašu odpoveď. Ahhoz képest, hogy viszonylag kevesen vagyunk a bizottság ülésén. Bizottság... Pán Áder, No už žiaľ tu nie je prítomných mnoho kolegov, ale napriek tomu kladieme mnoho otázok. Neviem, či pán minister bude mať dostatok času odpovedať. Bude mať na to asi 20 minút. Moja otázka sa týka Kyoto, budúcnosti Kyotského protokola. Vy ste túto otázku načetli, pán minister, a ja už som to na tomto fóre použ- opakoval viackrát, že je tu určitý problém, e, pokiaľ ide o prístup nových a starých členských štátov a pokiaľ ide o Európsku komisiu a mnohých poslancov Európskeho parlamentu. Európska komisia zamýšľa po roku 2012 nezverejňovať, e, pardon, nepredávať e, kvóty. A toto nie je pozitívne pre niekdajšie štáty východného bloku. Polsko, Maďarsko už zaplatili svoju cenu za podpis kiotského protokolu. My sme splnili naše záväzky, dokonca sme išli nad rámec našich záväzkov. A to až v takej miere, že vďaka tomu Európska únia môže, len vďaka tomu môže Európska únia splňať svoje ciele ako, cieľ, ako celok. Európska maďarské predsedníctvo musí e, túto blokadu prelomiť. Je to taká určitá slepá ulička a mňa by zaujímalo, čo v tomto zmysle chce urobiť maďarské predsedníctvo. Niekdejšie štáty východného bloku prijali záväzok, že ak bude možnosť predávať tieto kvóty ešte po 2012, že za určitých podmienok to budeme robiť. Ďakujem, pán Prody. Grazie, presidente. Grazie, signor... Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že ste tu dnes prišli. Ja by som chcel povedať, že si nemyslím, že je možné dosiahnuť klimatickú dohodu, pokiaľ nebudeme reagovať na vyhlásenie z Bali o spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti. Myslím si, že toto je kľúčová otázka. A ďalšia vec sa týka možnosti akceptovania limitov, ktoré by boli právne záväzné. Toto je teda ďalší problém, ktoré treba, ktorý treba riešiť A je tu tiež princíp absolútnej zvrchovanosti. Všetci sme úplne prepojení alebo vzájomne závislí, pokiaľ ide o, o životné prostredie a klímu. A chcel by som vedieť, akú stratégiu si zvolíte, aby ste sa dostali z tejto slepej uličky, čo sa týka klimatických zmien v v riadiacom výbore pre klimatické zmeny sa snažíme zvoliť si stratégiu, ktorá nám umožní čo najlepšie využiť obnoviteľné zdroje. Ďakujem. Pán Líze, ten sa pýtal, či spadá energetická účinnosť do tohto portfólia a spadá do portfólia pána ministra, takže môžete ju položiť. Áno, ďakujem. Ja sa teším, že minister na to bude môcť odpovedať. Áno, my sme vo výbore hovorili o účinnom využívaní energie. O tom sa bude hovoriť aj na samite budúci týždeň. A ja mám veľké obavy, pokiaľ ide o možné závery Rady Európsky parlament sa vyslovil v prospech záväzných cieľov. Zrejme tomu tak nebude, že by sme dostali riešenie v zmysle želaní Európskeho parlamentu. Ale mám ešte väčšie obavy z toho dôvodu, že z rôznych e, rozhovorov zdá sa vyplýva, že členské štáty nechcú prevziať svoje odpovednosti za ciele v oblasti využívania energie, účinného využívania energie. 1% HDP, e, to sú európske prostriedky, e, prostriedky v európskom rozpočte a toto nemôžeme všetko vydať na energetickú účinnosť. A teda tie peniaze musia prísť od členských štátov. A ak nechceme iba regulovať, ale aj stimulovať e, formou daňových úľav, úverov a tak ďalej, aby sme ľudí primeli prijať opatrenia v oblasti účinného využívania energie, e, tak musia členské štáty prevziať záväzok. Takže vás poprosím ešte teraz pred samitom poukázať na to, že členské štáty sa musia zaviazať niečo urobiť v prospech e, energetickej účinnosti. Nemôžeme čakať, že EÚ bude všetko regulovať a členské štáty e, nebudú poskytovať žiaden systém stimulov. Ďakujem pekne. Posledná otázka, pán Šnohart. Vďaka, pán predseda. Pán predseda rady. Ide mi o nástroje financovania pre rozvojové krajiny. My sme túto diskusiu zažili už viackrát. Hovoríme že my sme spôsobili, že v rozvojových krajinách je chudoba a hovoríme o tom na stretnutiach AKT z hora na z dola nahor smermi, takže bolo by dobré postarať sa o jednoznačnosť a mňa by zaujímalo, ako to vníma Európske, predsedníctvo Európskej rady e, v oblasti klimatických zmien, aké nové nástroje by sme mohli použiť po prvé a po druhé v obchode s emisiami vznikajú problémy a sú to určité kriminálne aktivity, e, certifikáty sa falšujú, predávajú, hoci v skutočnosti neexistujú a na tom naozaj niekto zarába celkom slušne. Takže mňa by zaujímalo, ako sa postavíme tomuto problému. Potrebujeme nový systém alebo len nejako skorigujeme ten starý? Dobrá otázka. Iste príde na ňu aj dobrá odpoveď. Vy ste pri tom financovaní spomínali, že ochrana pred klimatickými e, e, zmenami musí byť aj v strednodobom financovaní, v strednodobom finančnom pláne zakomponovaná. Máte na mysli osobitné rozpočtové riadky v rámci rozpočtu EÚ na klimatické zmeny, boj proti ním, pretože členské štáty, niektoré, e, sa pasujú viac či menej úspešne s financovaním takýchto opatrení a keby sme mali takéto samostatné rozpočtové riadky, tak by to mohlo byť e, pozitívne, keby tu boli nejaké stimuly na úrovni EÚ, tak by členské štáty boli možno ochotnejšie urobiť ten svoj diel práce. Takže by ma zaujímalo, ako to vy chcete zakomponovať do debaty o strednodobom, strednodobom financovaní. Toľko teda otázky, máte 10 minút na reagovanie, nech sa vám páči. si tam. Sličná vďaka. Ja by som mm, chcel jedno predoslať. Je to jasné, že ja nemôžem obsahovo za 10 minút podporať na všetky otázky. Avšak dúfam, že budeme mať v, za najbližších 6 e, mesiacov príležitosť hovoriť spolu, konzultovať veci, vymieňať si skúsenosti. Ja som samozrejme ochotný, pokiaľ to budete želať, um, zúčastniť sa na vypočutí. Um, a prípadne vás informovať na základe nejakej správy o pokroku, aké ciele sme dosiahli e, z toho programu, ktorý sme si stanovili. Myslím si, že e, to budeme potrebovať, tú správu o pokroku. Ehm, chcem sa ospravedlniť vopred, že niektorých otázok sa dotknem len veľmi stručne. Čo sa týka financovania, a prepáčte, ešte chcem doplniť, že e, sme e, v stave e, odpovedať aj písomne, samozrejme, pokiaľ budete chcieť. Čo sa týka financovania, tu máme množstvo aspektov. V Kankune sa rozhodlo o krátkodobom financovaní a o krátkodobom o, o práve e, krátkodobého financovania pre Zelený fond. My musíme tieto zelené fondy e, dostať do také kondície, aby fungovali aj podrbanie. Musíme zabezpečiť príslušnú e, komunikáciu, čo sa týka krátkodobého financovania. My chceme opätovne navýšiť dôveru a zvýšiť mieru transparentnosti pre tieto veci. Čo sa týka dlhodobého financovania, už sme, v Kodani, e, už sme sa v Kodani dohodli že rozvinuté krajiny by mali do roku 2020 zriadiť fond okolo na, vo výške okolo 100 miliard dolárov a v Kankune sa jednotlivé zúčastnené strany dos, dohodli, že týchto 100 miliard dolárov by, sa malo, by malo prísť z vodných, rôznych oblastí, budú rozpočty, tak ako to pán predseda tiež spomenul. V maďarskom rozpočte eh, je vlastne osobitná rozpočtová linka pre ochranu klímy. To je veľký pokrok. A okrem toho, tu budeme mať bilaterálne a multilaterálne zdroje a prípadne alternatívne prostriedky. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme alokovali finančné prostriedky z voľného trhu. Ide vlastne o dlhodobé financovanie dlhodobých cieľov a zmenu štruktúry Mm, stály výbor pre e, financovanie a ochrany klímy musí predstavať operatívne grémium, ktoré zlepší koordináciu a zlepší financovanie jednotlivých opatrení, e, ktorý e, z, zefektívni jednotlivé postupy. Mm, okrem toho považujem za dôležité, a túto otázku vlastne položilo viacero poslancov, e, považujem za dôležité e, e, uvedomiť si, že klimatická politika súvisí s politikou dopravy a životného prostredia a toto je aj v Maďarsku má to značný dopad na rozpočet a na viacročný finančný plán pre, po roku tisi, e, 2013. Takže vychádzame z toho, že sú tu také zásadné strategické otázky, ktoré v určitých sektoroch, ako je klimatická politika, určité sektory, že v týchto sa um, to odrazí. My musíme financovať investície do tejto oblasti. A uh, tu všade vyvstávajú otázky. Toto sú jedno, jednoducho kritické body Mm, ide o energetiku, o politiku, energetickú politiku, o politiku ochrany klímy. Ide o to, že určité ciele e, by sa mali financovať z kohezného fondu. A toto je skutočne otázka, ktorá vyplynula z jednotlivých zasadnutí rád, dôležitý a bude zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu neskôr. Všetky tieto sektory a sektoriálne otázky musíme vidieť e, v jednom rámci. Nový finančný výhľadový plán, na tom sa pracuje teraz a my musíme už v prípravnej fáze hovoriť o riešení týchto otázok. Čo sa týka vody, Um, ja túto otázku môžem šťastí zodpovedať a šťastí spadá do kompetencie pána ministra Fazekaša, ktorý sa jej bude môcť detajnejšie venovať. Avšak chcem tu spomenúť, že Dunajská stratégia má veľký význam. Toto je element a, európskej vodohospodárskej politiky, ktorý je mimoriadne dôležitý. Maďarsko sa počas svojho predsedníctva bude samozrejme zaoberať súvislostiami medzi klimatickými zmenami a, hospodárskou politikou. Maďarskí experti potvrdzujú, že e, obavy e, ktoré naniesli rozové krajiny počas Cancúnu a Ehm, upozornili teda rozvinuté krajiny, že e, otázky vodo, e, vodohospodárske otázky je potrebné integrovať do e, politiky ochrany klímy. IPC um, ehm, vo, svojom št- vo svojej štvrtej správe uviedlo, aká dôležitá je táto vodohospodárska politika pretože sa môže stať, že bude nedostatok vody a že sa znížia výnosy spolnohospodárstva a že v Afrike, v Ázii, v, v východnej Austrálie, Austrálii a na Novom Zelande napríklad bude citeľný nedostatok vody. Vo východnej um, a, a Južnej Európe, býva v lete málo zrážok a toto môže takisto viesť k citeľným problémom s vodou. Jednoducho musíme Európsku úniu senzibilizovať na tieto otázky. Maďarsko vypracuje rôzne makro- a mikroregionálne programy v oblasti vodohospodárskej politiky pán Krote eh, spomínal mm, eh, lodnú a leteckú dopravu. Tu chcem upozorniť na to, že maďarské predsedníctvo čaká na návrhy a oznámenie Európskej komisie a tak, aby sme v spolupráci s komisiou a s Európskym parlamentom, teda s vami, aby sme vypracovali eh, nové návrhy na túto tému. Uh, čo sa týka e, carbon leakage, teda predávania emisí CO2. Táto téma je pre nás mimoriadne dôležitá, predovšetkým pre hraničné regióny Európskej únie teda aj pre Maďarsko. My e, sme už na stope tohto fenoménu, alebo niektoré e, podniky e, z Maďarska vlastne odchádzajú smerom na, Ukrajiny, na Ukrajinu a toto môže pre pohraničné štáty Európskej únie znamenať dosť veľký problém. Pani poslankyňa sa pýtala na stavebný materiál. No už z časti je to otázka lesného hospodárstva, o tom môže hovoriť pán Fazekáš, ale pre nás je mimoriadne dôležité uvedomiť si, že lesné hospodárstvo a odlesňovanie zohrávajú obrovskú úlohu. My musíme samozrejme hovoriť o obnoviteľných energiách a tu sú lesy a drevo tu je veľmi dôležité. My stále hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie a o programoch energetickej efektivnosti. Mm, ďalšia otázka sa týka klimatických rokovaní s USA a prahovými krajinami, teda s tretimi krajinami. Mm, bola položená otázka na túto tému, ako e, vyzerajú, um, ako vyzerajú vzťahy s týmito štátmi, ako um, s nimi prebiehajú rokovania. No už tie rokovania sa väčšinou dejú na pôde OSN a závisí to od toho, od toho ako pokročia tieto rokovanie v rámci OSN a od toho závisí teda aj to, čo bude môcť Európa urobiť. E, Európska únia spolupracuje veľmi úzko s komisiou, s pani Hitehat a my sa zúčastňujeme na príprave týchto stretnutí. To, čo som vám už povedal a spomenul na začiatku, aké priority má maďarské predsedníctvo v otázkach klímy, už tieto priority by sme chceli splniť. My e, musíme jednoducho sa e, musíme dohliadnúť na to, aby sa tie ciele splnili. <clears throat> Môžeme sa pokúsiť rozvojové krajiny, pre všetkým e, tých veľkých emitentov. Um, vlastne môžeme ich nejakým spôsobom e, uspôsobiť na to, aby plnili tieto ciele, pretože pokiaľ sa nepresadíme voči týmto veľkým emitentom, tak sa nedostaneme dopredu. Kritickým cieľom je tento cieľ um, zníženie ovzdušia o 2 stupne Celzia Um, čo spomínal pán Eichhout. V tejto súvislosti um, IPCC vypracuje štvrtú správu a na základe uh, tejto štvrtej správy um, budeme môcť diskutovať o tom, ako môžeme zabrániť nebezpečným klimatickým zmenám a ako ich ovplyvniť. Um, rozhodnutia z Cancúnu vychádzajú tiež z toho, že Eh, kontrola globálnych cieľov 2013 eh, musí byť hotové, pretože Európska únia zohráva mimoriadne dôležitú úlohu práve pri vyhodnocovaní takýchto cieľov. A okrem toho musíme zabezpečiť, aby sme eh, aby sme neprekročili tento cieľ dva stupne. Okrem toho sa spomínalo, že pri rokovaniach o energeticko-politických cieľoch sú veľké diferencie v názoroch členských štátov. E, niektoré členské štáty nesúhlasia s tým, aby to boli povinné ciele v rámci Európskej únie, e, ktoré sú merateľné. Ja si myslím, lebo ja som sa zúčastnil na mnohých prípravných rokovaniach, že môj dojem je, že väčšina členských štátov maj, ne, nepodporí záväzné ciele v oblasti energetickej efektívnosti. Takže ide len o túto jednu oblasť. Tu sa to zrejme nepodporí. Samozrejme, môže byť, že tieto obligatórne ciele môžu byť užitočné. Je veľmi dobré, keď Európsky parlament Um, podporí tieto um, merateľné ciele energetickej efektivnosti, ale napriek tomu je dôležité a jednoznačné, že um, členské štáty tieto ciele nepodporujú a to z rôznych dôvodov, či z hospodárskych alebo finančných alebo už akýchkoľvek. My v rámci maďarského predsedníctva na to môžeme pracovať, ale ja mám obavy, že v tejto téme zrejme po dobu šiestich mesiacov nepokročíme. Ak mi ešte dáte minútu, tak by som chcel povedať niečo na tému rozvojových krajín. Pán Schnellhardt túto otázku položil. Je tu vlastne o transfer technológií, o nové nástroje. Môžeme eh, pomocou technológií podporiť rozvojové krajiny. Tu ide len e, čiastočne o finančné programy, o finančnú podporu, že tu sú aj iné mechanizmy na podporu, ktoré nemajú nič dočinenia s finančnými prostriedkami. V týchto krajinách sa musí zmeniť štruktúra, musia byť zrealizované reformy a na toto potrebujú tieto krajiny z časti financie na tieto reformy, ale niekedy ani nie. Čo sa týka kiotského protokolu, súhlasím s pánom Aderom. Jednoducho musíme nájsť riešenie na uh, Eh, realizáciu oprávnených nárokov eh, východných eh, východov a európskych krajín. Samozrejme musí to odpovedať našim cieľom. Samozrejme môže byť problémom, pokiaľ by kiotský protokol nemal právo platné pokračovanie. To by mohol byť dosť veľký problém, preto sa maďarské predsedníctvo s touto témou bude veľmi detálne zaoberať. Vyzerá to tak, že som jednu otázku nezodpovedal. Pán Prody mi túto otázku položil. Prepačte, ide o obnoviteľné zdroje energie. Maďarská politika, maďarské predsedníctvo uvažuje podobne ako v témach rozpočtové prostriedky a my súhlasíme, lebo my v Maďarsku máme podiel obnoviteľných zdrojov energie, na, ten sme zvýšili, zvýšili, my máme energetický mix, musíme ísť touto cestou, musíme podporiť nové e, cesty, ako je napríklad vodík tieto nové riešenia sú mimoriadne dôležité práve pri boji s, s klimatickými zmenami. Dovolte mi, aby som vás ubezpečil, že s vami rád spolupracujem a pokiaľ budeme mať ešte na to čas a priestor, rád sa vrátim a budeme s vami diskutovať. Áno, pán predseda rady, z našej strany srdečná vďaka za túto výmenu skúsenosti a za tieto odpovede. Ja si myslím, že vy a pán štátny tajomník eh, Peter Olajoš bude parlamentu k dispozícii, pokiaľ budeme, eh, pokiaľ budeme o tomto diskutovať. Pán Ajkut je spravodajcom za stratégiu 2020. On bol nadšený, že eh, sa chcete zúčastniť na hearingu 28. februára. Takýto hearing organizujeme, takže nech sa páči, môžete sa zúčastniť na tom prvom hearingu 28. februára na túto štátu strategickú, tejto strategické otázke. Takže ešte raz riečná vďaka a dúfam, že sa za nasledu, nastávajúcich 6 mesiacov ešte budeme vidieť. Ďakujem.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 Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Tagesordnung. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme bodom 30. Toľko bodov sme mali, predstavte si, na programe. Ide o výmenu názorov s pánom ministrom Šandorom Fazekašom, ktorý je ministrom pre vidiecký rozvoj v našom prípade budeme hovoriť o ochrane životného prostredia a o potravinovej bezpečnosti. To sú dva veľké tematické komplexy, ktoré spadajú pod náš výbor. Už sme tu vypočuli nejaké otázky týkajúce sa vodohospodárstva, lesného hospodárstva, biodiverzita a kopa ďalších tém. Účinné využívanie zdrojov, potravinová bezpečnosť, to je tiež veľmi široký komplex, nové nariadenia a tak ďalej. Takže, aby som to nenaťahoval, vítame vás tu, pán minister. Tešíme sa na vaše úvodné slova a potom bude kolo otázok a odpovedí. Nech sa vám páči. Ďakujem szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, poslankyne, poslanci. Je mi veľkou cťou, že môžem vystúpiť vo vašom výbore a pohovoriť o programe maďarského predsedníctva. Najskôr budem hovoriť o environmentálnych otázkach, o otázkach životného prostredia. Na úvod poviem, že pre maďarské predsedníctvo ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť zohrávajú veľmi dôležitú úlohu napriek hospodárskej kríze. My budeme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme dosiahli rovnaké, možno až lepšie životné podmienky pre našich potomkov, ako máme my. Environmentálna politika ide ruka v ruke s hospodárským vývojom, je veľmi dôležitá pre konkurencieschopnosť Európy. Len tie krajiny, tie regióny môžu dlhodobo byť úspešné, dlhodobo obstáť, ktoré naozaj dobre hospodária so svojimi zdrojmi a ktoré chránia životné prostredie. Budúcnosť Európskej únie závisí od našich spoločných aktivít a od nášho zapojenia do realizácie politík EÚ. Našim záujmom teda je, aby sme naozaj efektívne spolupracovali. Maďarské predsedníctvo sa teší na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom. Sme naozaj otvorení debatám, rokovaniam a to platí pre všetky otázky. Boli by sme radi, keď sme boli vnímaní ako e, predsednícka krajina veľmi naklonená parlamentnému systému. Stanovili sme si viacero priorít. Ako prvú spomeniem politiku v oblasti vodného hospodárstva. Voda je strategická v 21. storočí, jej kvalita, ale aj jej kvantita. Tejto téme je teda potrebné venovať náležitú pozornosť. Je naozaj nevyhnutné, aby sme pri reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky brali na zreteľ aj environmentálny rozmer. Ďalej, biodiverzita nielen na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodných fórach. Legislatíva v oblasti odpadu, v tej budeme pokračovať, hlavne pokiaľ ide o elektronické odpady. Stratégia Európa 2020 je mimoriadne dôležitá. V tomto rámci by sme chceli podporiť účinné využívanie zdrojov, Zamýšľame pokroky, pokiaľ ide o smernicu SEVESO, tam ide o riziká spojené s priemyselným odpadom. Ďalej obmedzenie, respektíve zákaz geneticky modifikovaných organizmov, to je ďalšia dôležitá téma. Maďarské predsedníctvo by rado objasnilo úlohu, dôležitú úlohu Európskej únie na medzinárodných fórach. Čo mám na mysli? Mám na mysli hlavne program pre životné prostredie OSN, príprava konferencie Rio plus 20 a 19. zasadnutie Komisie pre trvalý rozvoj OSN. Ďalej Ide o Ahurskú konvenciu, Ahurský dohovor a tiež e, pokiaľ ide o stratégiu v oblasti ortute a o rokovania v oblasti biodiverzity. Takže vidíte, že máme naozaj veľmi ciežadostivý program. Taký sme si teda stanovili pre náš pol rok na stoličke predsedu EÚ a Pevne verím, že naša spolupráca, spolupráca medzi inštitúciami bude naozaj kvalitná, tak aby sme dosiahli podstatné výsledky v prospech Európskej únie. Naozaj eh, sme otvorení úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Je to naozaj nevyhnutné, aby sme dosiahli pokrok vo všetkých týchto tematických okruhoch. Ja som predsedom aj Rady pre poľnohospodárstvo a, a v tomto zmysle je naozaj potrebné veľmi úzko spolupracovať, aby sme dosiahli konkrétne pokroky. A teraz, ak dovolíte, stručne k jednotlivým oblastiam. Hospodárenie so zdrojmi a sa materiálmi. Toto je oblasť nevyhnutná pre modernejšiu, udržateľnejšiu, efektívnejšiu, zelenšiu Európu. My by sme radi nadviazali na činnosť belgického predsedníctva. Stratégia Európa 2020 je pre nás kľúčová a tiež návrhy Európskej komisie v tomto zmysle. Ide najmä o vlajkovú iniciatívu účinného využívania zdrojov v Európe. Taktiež tu máme k tomu roadmap, cestovnú mapu. A toto je naozaj veľmi ďaleko siahla úloha. Ide tu o udržateľné využívanie zdrojov, odpady, vodu, ekoinovácie. Už v marci chceme v rámci prác rady reagovať na návrhy komisie v súvislosti s jednotlivými konkrétnymi iniciatívami. To sa týka teda zasadnutia, marcového zasadnutia rady. Maďarské predsedníctvo chce vyhodnotiť šiestý akčný plán v oblasti životného prostredia, vychádzajúc z hodnotenia komisie toto hodnotenie e, môže byť východiskom pre prípravu 7. rámcového programu, teda pre výmenu názorov na tému životného prostredia, jeho ochrany, udržateľnosti a stratégií v tejto oblasti. A biodiverzita naďalej zostáva dôležitou prioritou Európskej únie. Európska komisia vydala oznámenie o novej stratégii EÚ v oblasti biodiverzity. A teraz rada začne diskusiu o tejto téme. 17. júna sa uskutoční Rada ministrov životného prostredia. E, výsledkom tohto zasadnutia by mali byť závery rady v tejto oblasti. A sme presvedčení, že oznámenie bude vydané na čas, aby sme mohli tento stanovený časový harmonogram dodržať. Našim cieľom je, aby táto stratégia bola v súlade so spoločnou polnohospodárskou a rybolovnou politikou. Táto stratégia bude obsahovať osobitnú kapitolu o polnohospodárstve, lesníctve, o rybolove a o Eh, druhy, biologické eh, druhy eh, pochádzajúce z iných oblastí. To sú dôležité piliere tejto stratégie. Maďarské predsedníctvo sa bude snažiť aj v oblasti záverov z Nagojskej konferencie. Ide o, o zdieľanie snách a o rovnomerné rozdelenie záťaže z nich vyplývajúcej. Mnohé členské štáty, vrátane Maďarska, podpísali protokol z Nagoji. A toto je teda dôležitý signál z oči voči tretím krajinám, e, teda že túto novú úpravu považujeme za mimoriadne dôležitú. Toto je teda tiež jedna z priorít, pretože tento protokol môže nadobudnúť účinnosť e, len ak ho podpíše určitý počet štátov. No až potom, teda keď bude v účinnosti, bude môcť začať aj fungovať. A toto by sa mohlo stať na konferencii od 2. až 13. mája 2011. Tiež sa budeme snažiť o to, aby doplnkový protokol Kualum Pornagoja sa podarilo presadiť. Tam ide o biologickú bezpečnosť a potom kartagenský protokol, to je e, ďalší, ďalšia komponenta. V júli 2010 komisia zverejnila návrh, ktorý členským štátom dáva väčšiu možnosť obmedziť, respektíve zakázať geneticky modifikované organizmy. V rade sú obrovské názorové rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Je ale zrejme, že členské štáty sú otvorené ďalšiemu dialogu. Pokiaľ ide o oblasť správnej istoty, je potrebné vyplniť medzery v právnom systéme. Iba takto sa môže táto oblasť ďalej rozvíjať. Komisár Dali prislúbil, že komisia vypracuje určitý zoznam. Zoznam dôvodov, z ktorých môžu členské štáty na svojom výsostnom území obmedziť, respektíve zakázať pestovanie GMO. V spolupráci s vami by sme radi dosiahli to, že v prípade tejto naozaj mimoriadne citlivej témy nájdeme nejaké právne záväzné riešenie, ktoré bude jed- dodržiavať jednomyselne prijaté závery rady z decembra 2008. Ďalej sme presvedčení o tom, že je dôležité aby sa terajší systém povoľovaní Eh, pokiaľ ide o GMO, aby sa tento prepracoval, aby sa sprísnil. Je veľmi dôležité preskúmať usmernenia, pokiaľ ide o hodnotenie, vypracovanie hodnotení environmentálnych rizik. GMO musia byť hodnotené za eh, najprísnejších podmienok, teda pokiaľ ide o ich eh, možné environmentálne rizika a zdravotné rizika. Vodné hospodárstvo, politika v oblasti vody je jednou z eh, ďalších eh, priorít v oblasti životného prostredia. Európska komisia v roku 2012 pripraví dokument o vodnej stratégii EÚ. Je to tzv. blueprint a tento dokument bude zrejme takým určitým prehľadom toho, aké nástroje na úrovni EÚ v oblasti vody existujú, do akej miery sú účinné a budú tam teda aj určité konkrétne návrhy na zvýšenie tejto účinnosti. Naše predsedníctvo chce teda podporovať tento proces. Závery rady by mali byť teda prijaté k otázkam ochrany vodných zdrojov, integrovaného udržateľného vodného hospodárstva. To máme na pláne na zasadnutie rady v júni 2011. Dôležité pritom budú následujúce témy extrémne poveternostné podmienky, nedostatok vody, sucho, záplavy. Tieto témy je potrebné zakomponovať do politik horizontálne. Úloha tzv. ekologických služieb v súvislosti s vodou. Táto úloha je veľmi dôležitá z hľadiska vodných zdrojov a ekosystémov. Ďalej chceme posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva. Ide o spoluprácu nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi regiónmi pokiaľ ide o spoločnú polnohospodárskú politiku a Eh, jej ekologizáciu. Áno, máte pravdu, že polnohospodárstvo a životné prostredie spolu veľmi úzko súvisia eh, s pôsoby hospodárenia s pôdou, majú veľký dopad na životné prostredie a opatrenia v, okla- v oblasti biodiverzity, eh, pôdy, vody, klímy majú samozrejme spätne dopady na budúcu polnohospodárskú politiku. Trvalá udržateľnosť si vyžaduje, aby sme naše zdroje využívali rozumne, aby sme nimi neplitvali. So zdrojmi musíme hospodáriť trvalo udržateľne. Toto je teda náš cieľ. Je to veľmi dôležité aj z hľadiska boja proti klimatickým zmenám. To sú teda priority a ciele, pokiaľ ide o reformu SPP. Ešte by som rád spomenul to, že maďarské predsedníctvo na Rade ministrov životného prostredia chce túto otázku prerokovať. 14. marca na tejto schôdzi prebehne politická debata k rokovaniam o budúcom smerovaní a štruktúre spoločnej polnohospodárskej politiky. Rada ministrov pre polnohospodárstvo bude sa za touto otázkou zaoberať, budeme reagovať na oznámenie komisie. Rokovania v rámci Rady ministrov životného prostredia dúfam prispejú k tomu, že si uvedomíme, že environmentálne opatrenia v oblasti napríklad biodiverzity alebo účinné využívania zdrojov, že tieto environmentálne opatrenia môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov spoločnej polnospodárskej politiky. Maďarské predsedníctvo si dalo za záväzok prispieť počas reformy SPP k podpore takých procesov, takých postupov, ktoré povedú k zjednodušeniu podpor v rámci SPP tak, aby boli do toho zapojení, e, bol do toho zapojený čo možno najvyšší počet polnohospodárov, tak aby sa nenavýšilo premeno pre polnohospodárov, byrokratické bremeno, naopak chcem, aby postupy boli rýchlejšie, jednoduchšie a transparentnejšie. Pokiaľ ide o starú elektroniku, elektronický odpad, plán, toto sa teda riadi smernicou z roku 2002. V roku 2008 začala revízia tejto smernice, e, pretože e, ustanovenia v nej obsiahnuté nie sú postačujúce, pokiaľ ide o ochranu nášho životného prostredia a pokiaľ ide o znižovanie administratívnej záťaže. Takže aj tu by sme chceli dosiahnuť citeľné pokroky v mnohých oblastiach sa už čo to udialo, hoci ešte v iných oblastiach prevládajú názorové rozdiely. Ide napríklad o pole pôsobnosti tej úpravy, ciele v oblasti zberu, alebo otázky v súvislosti s výrobcami. Tieto otázky chceme riešiť v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Ďalej, rokovania Eh, mobilnom strojovom zariadení. Eh, tieto by sme chceli tiež uzavrieť. Ide o zmenu príslušnej smernice. Aj tu plánujeme veľmi úzkú spoluprácu s EP a s Európskou komisiou. V decembri sme začali s revíziou smernice SEVEZO tam ide o úrazy v priemysle. Tá revízia teda začala a dúfam, že dospejeme k dohode. Sme pevne presvedčení o tom, že v týchto oblastiach je možné dosiahnuť pokroky počas maďarského predsedníctva. Musíme si uvedomiť, že Európa je husto osídlená, že je priemyselne orientovaná, že naše mm, prírodné zdroje využívame už storočia. Musíme zaručiť taký vývoj, ktorý bude zohľadňovať prírodné hodnoty, prírodné zdroje, aby tieto zostali zachované aj pre budúce generácie. Máme tu mnoho tém, ktoré sme si zapísali do programu. Sú to všetko dôležité témy a potrebujeme naozaj úzkú spoluprácu s vami. Teším sa na ňu a mm, som presvedčený, že nám to spoločne pôjde. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Aj z našej strany, pán predseda rady, je to veľmi rozsiahlý program s mnohými dôležitými témami, ktoré máte v agende a ja som skutočne veľmi šťastný, že ste takisto v Rade ministrov voľnohospodárstva, pretože mm, reforma agrárnej politike má mnoho aspektov, ktoré spadajú práve aj do životného prostredia a dúfam, že aj my k tomu prispejeme práve tou správou, na ktorej pracujeme. Samozrejme, zabezpečenie uh, realizácii Nágovského protokolu, k biodiverzite. Toto chceme v Európe veľmi rýchlo, veľmi rýchlo realizovať. E, tu celý svet vlastne sa pozrie na Európu, či dodržíme svoje slovo um, pri zachovávaní biodiverzity. Samozrejme, vieme, že Norsko už viac ako 5 rokov má zákon AVS, kde sa e, táto výhoda E, zákonne upravila, tak dúfam, uvidíme, pozrieme sa, že ako to bude v ostatných členských štátov, štátoch mm, máme veľa prihlásených do diskusie, viete si predstaviť, je to veľká téma, ale predtým, ako sa dostaneme k prvému uh, diskutujúcemu, uh, chcem pri, privítať zo Strednej Afriky členov parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti. Ste tu hostiami v Európskom parlamente. Vítam vás. Thank you for coming. Takže ďakujem pekne, že ste prišli. Europe and Africa. Medzi Európou a Afrikou je veľmi blízky vzťah a tento, uh, tento parlament sa angažuje v Afrike v mnohých iniciatívach. Takže začneme so známom rečníkom a nakoľko e, téma voda už padla, Richard Seiber sa teší, lebo on ako koordinátor môže položiť prvú otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Vieme, že máme tu mitigation, máme adaption a čo sa týka vodného sektora, tu je to veľmi involvované. Takže ja sa veľmi teším, že mám absolútne príslušného ministra, kompetentného ministra pred sebou a dúfam, že eh, jedna z priorit maďarského predsednica bude aj eh, na sektore vody. Ako viete, eh, tí riaditeľia pre vodu ehm, alebo tí ľudia, ktorí užívajú vodu, to je oblasť polnohospodárstva a v Európe v, máme veľké zásoby tejto suroviny Takže chcete tento mainstreaming týchto vodných agentov um, e, brať vážne s tým, že by sa dohodli nejaké ciele kvality, že by sa podporovalo cieľené zavlažovanie, lebo vieme, že celý svet bude v budúcnosti postihnutý nedostatkom vody. Ja druhú otázku mám k biodiverzite, už to tu e, padlo, takže aké konkrétne plány máte práve v oblasti financovania čo e, má, e, čo zamýšľa maďarské predsedníctvo urobiť. Moja kolegyňa mi povedala predtým, ako išla na materskú dovolenku, že v Maďarsku vypukla eh, krivačka a slintačka, takže čo chce maďarské predsedníctvo urobiť. Dobre, takže mne je jasné, že musíme urobiť, eh, urobiť dve kolá. Um, ehm, myslím si, že dôležité je, aby sme najprv urobili životné prostredie, to bude prvé kolo a potom budeme mať druhé kolo Druhé kolo bude teda bezpečnosť potravín. Takže najskôr život, k otázky k životnému prostrediu. Čaba Tabadi ako ďalší za eh, sociálnych demokratov. Pán minister, veľmi ma teší, že maďarské predsedníctvo vidí ako prioritu otázky vodného hospodárstva. Pán Seber už na to upozornil. Takže rozširovanie púšti a nedostatok vody, to už nie sú problémy len mediteránneho regiónu, ale predstavuje to problém aj napríklad e, v povodí Dunaja a si v Európe. Moja otázka sa časti vzťahuje na túto tému. Vy ako minister pre ochranu životného prostredia, pre polnospodárstvo a vidiecky, rozvoj vidieka. Aké opatrenia zamýšľate urobiť v tejto oblasti? Na druhej strane e, práve e, štartuje druhý <clears throat> najväčší makroregionálny program Európskej únie, Dunajská stratégia, um, e, ktorý zahrania 12 krajín, z toho 8 je v Európskej únie. A čo sa týka Dunajskej stratégie, e, tu e, je problém, do akej miery je Dunaj splavný pre lode, predovšetkým, čo sa týka južnej časti Dunaja, ako by sme mohli posilniť lodnú dopravu na Dunaj. To bolo No to by bolo na jednej strane veľmi dobré pre poľnohospodárstvo, pre agrárnu logistiku a na druhej strane Samozrejme, to má aj dimenziu um, ochrany životného prostredia, takže ako by sa, ako by, uh, sa mohli zharmonizovať uh, často um, rozporúplné aspekty. Ďakujem. Um, ako ďalší, pán Bandy. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi Fazekasovi za to, že je tu a že nám odprezentoval jeho program s veľkou ambíciou a entuziasmom, viac než v písomnej podobe. Myslím si, že je to veľmi pozitívne a že tento záväzok, angažovanosť sa ukáže aj v budúcich mesiacoch. Mám otázku ohľadom biodiverzity. Podľa mňa rok 2010 bol rokom sľubov e, a to vyvrcholilo samitom v Nagoji, kde ako medzinárodné spoločenstvo sme e, položili veľa slubov, ale rok 2011 e, by mal byť rokom konkrétnych krokov a to je ešte dôležitejšie než sluby, pretože pred desiatimi rokmi sme mali veľa slubov ohľadom biodiverzity, ale jednoducho sme ich nesplnili. Je dobré, že chcete prepojiť biodiverzitu aj na spoločnú polnospodárskú politiku, rybolovnú politiku, že chcete, aby protokol z Nágoje bol ratifikovaný a tak ďalej, ale e, moja otázka sa týka strategického dokumentu z Nágoji v nasledujúcich desiatich rokoch. Chceli by sme postupne ukončiť e, dotácie, ktoré majú negatívny e, dopad na e, biodiverzitu. Aké konkrétne kroky chcete v tejto oblasti podniknúť v roku 2011? Ďakujem za zelených hasi. Ďakujem. Pekne, pán predseda, ďakujem aj pánovi ministrovi za to, že prišiel na našu rozpravu ja by som chcela zdôrazniť strategický význam vody a moja otázka sa týka, aspoň nepriamo tejto témy, ale tiež je napojená na implementáciu e, legislatívy EÚ v Maďarsku. Všetci vieme o tej tragickej nehode s červeným kamo, kalom, ku ktorej e, došlo e, minulý rok v Maďarsku. V oktobri som navštívila to miesto, stretla som sa e, s pánom Zoltanom Milesom, vašim štátnym tajomníkom pri tej príležitosti. A potom výbor NV e, tiež korešpondoval s komisiou EÚ a ukázalo sa, že výklad maďarskej vlády a Európskej komisie, čo sa týka e, európskej legislatívy, sa líši aspoň v dvoch bodoch. Poprvé, či je aplikovateľná smernica o, o, odpadoch, či teda platí v tomto prípade, aspoň čo sa týka tých bezpečnostných noriem. A ten druhý bod, e, kde sa líši výklad komisie, výklad e, maďarskej vlády, či tento červený e, kal e, z hlinikárne je e, nebezpečná látka alebo nie. Komisia povedala, že by to malo byť klasifikované ako hazardná alebo teda nebezpečná látka, pretože je, je korózna, ale maďarská vláda s tým, maďarská vláda to neklasifikuje ako nebezpečnú látku. Hliníkareň dostala nové povolenie nedávno, až do roku 2018. A ja by som sa chcela spýtať, či maďarská vláda eh, teraz zaručí, že sa teda eh, aplikuje príslušná smernica a že je to klasifikované ako nebezpečná látka. Teraz pán Rossi za skupinu EFD. Ďakujem pekne. Chcel by som poznať, aký je váš názor na smernicu, ktorá sa preberá teraz na rade ohľadom obnovy silne e, kontaminovaných miest. Tiež by som chcel vedieť, aké sú dôsledky pre všetkým pre tie miesta, ktoré sú veľmi silne chemicky znečistené. Hovoríme tu o potenciálne karcinogénnych látkach. A e, niekedy voda môže obsahovať až 80 krát viac povolených e, viac látok, e, ktoré, než je povolený limit Hovorím mm, konkrétne o oblasti medzi riekami Bovina a Tamino. Hovorím o, o kontaminujúcich látkach, ktoré sú veľmi nebezpečné. A chcem sa spýtať, že či máte v úmysle presadiť túto smernicu a či chcete požiadať aby všetky krajiny aplikovali prísne pravidlá, pretože inak e, budú fungovať e, iné normy v rôznych členských štátoch a to bude na úkor Európskej únie. pouvez répondre à ces premières questions, Köszönöm szépen a kérdést. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Veľmi sa teším eh, za tento veľký záujem, ktorý sa ukázal aj v počte, eh, v počte otázok ehm, na maďarské predsedníctvo a na jeho prácu. Čo sa týka eh, vodného hospodárstva, a ehm, biologickú biodiverzitu. Bolo tu viacero um, otázok, ktoré sa, ktoré sa vzťahovali na túto tému. Komisia vypracovala pracovný program, v ktorom sa uvádza, že voda nebude mať veľkú prioritu v najbližšom období a je možné, že maďarské predsedníctvo uh, Ehm, pravdepodobne nebude môcť pôsobiť v najbližšom období tým smerom, že by sa tu vypracoval nejaký legislatívny návrh. Komisia má ehm, v úmysle ehm, preveriť nástroje, ich efektívnosť a realizáciu v roku 2012. Pre všetkým rámcovú, rámcovú smernicu o vodnom hospodárstve, kde sa hovorí o jednotlivých predpisoch o, v rámci vodného hospodárstva práve aj v súvislosti s klimatickými zmenami. Komisia by mala v roku 2012 predložiť blueprint, teda nový návrh stratégie, kde náčrtne nové možné legislatívne návrhy práve v tejto téme, k tejto téme. Maďarské predsedníctvo rady by chcelo predovšetkým v oblasti um, vody, vodného hospodárstva a pokračovať v tomto procese. Chceli by sme pokračovať v ochrane vôd, in, v integratívnej, trvalo održateľnej politike v júni, tak ako som to už spomenul. Okrem toho je dôležité, <clears throat> aby sa smernica o kvalite vody um, preverovala komisiova aj naďalej a tu je možné, aby sme práve v tejto oblasti um, pracovali a je možné, že v oblasti vodného hospodárstva nebudeme mať následujúcich 6 mesiacov žiadne ďalšie úlohy. Čo sa týka substancie, ktoré e, sa môžu vo vode ehm, nachádzať, komisia momentálne E, práve preveruje príslušnú smernicu a dúfajme, že ten dokument bude mm, zanedlho predložený komisii, komisiou. My e, vieme, že jednotlivé členské štáty e, rôzne sa Mm, rôzne, rôzne pristupujú k tejto otázke, ale dúfajme, že tu budú určité pokroky, sa, že sa tu docelí pokrok. Tak, čo sa týka otázky pani Rossi, pána Rossi, tu nemáme eh, momentálne žiadne plány mm, s tým, že by sme nejako riešili tento problém, ale myslím si, že my všetci sme si vedomi tomu, toho, že tento problém je skutočne veľmi závažný, pretože ochrana vôd a vodné hospodárstvo je e, základným zájmom aj v rámci a prioritným zájmom v rámci Európskej únie. Ja už som spomínala, že počítame s tým, že no, Nagojský protokol sa podpíše, sa ratifikuje a že maďarské predsadníctvo musí vypracovať spoločné stanovisko do júna 2011. A my by sme chceli a organizovať neformálne stretnutia, ktoré by to podporili a na základe e, vzájomného stanoviska, spoločného stanoviska európskych štátov by sme e, o tom rokovali. O k finančným otázkám by som povedal, že maďarské predsedníctvo rady eh, chce vypracovať mobilizačnú stratégiu na čerpanie týchto prostriedkov, chce naštartovať dialog medzi členskými štátmi a v spolupráci s belgickým predsedníctvom rady a komisiou začalo eh, predsedníctvo vypracovávať dokument, eh, papier, ktorý obsahuje jednotlivé kroky a financovania a hlavne mobilizovania finančných prostriedkov. K tomu okrem toho ešte patrí aj to, že e, vo včerajšom vypočutí e, pána Potočníka o, sa hovorilo o efektívnosti využívanie zdrojov a myslím si, že pre komisie to znamená v každom prípade pokrok všetky právne predpisy je potrebné um, um, realizovať tak, aby sme umožnili aby sme umožnili udržateľnú prácu v tejto oblasti a samozrejme chceme podporiť komisiu v jej činnosti, ktorá sa tohto týka. Dunajská stratégia. Mestská stratégia predstavuje mimoriadne dôležitú iniciatívu pre všetky štáty okolo Dunaja, ale samozrejme to môže byť aj projekt, ktorý slúži ako základ pre koherentný koncept iných regiónov, finančné prostriedky zo strany členských štátov a Európskej únie umožňujú harmonizovaný koncept ktorým sa môže dosiahnuť oveľa lepší výsledok práve v oblasti regionálnej kohézie a hospodárskych a spoločenských cieľov. Je potrebné práve v tejto oblasti posilniť spoluprácu tak, aby sa dotknuté krajiny na tomto programe zúčastňovali dobrovoľne je už množstvo um, veľmi úspešných um, druhov spoluprác, napríklad Karpatský dohovor, uh, fórum okolo Tisy a potom samozrejme fórum okolo ochrany Dunaja. Samozrejme, pre nás je dôležité, aby sme mm, aby sme tu schválili jednotlivé kroky, aj eh, čo sa týka Dunajskej stratégie a samozrejme preto sme eh, ochotní a budeme radi s vami spolupracovať. Samozrejme tu je najdôležitejšia koordinácia. Eh, určite, že vyvstáva otázka, do akej miery zohráva Dunaj nejakú úlohu v doprave. Tu je dôležité, aby sme zabezpečili príslušnú kvalitu vody a myslím si, že aj tu súhlasíme s tým, že pokiaľ budeme pokračovať v mobilite, že budeme musieť nájsť riešenia, ktoré budú chrániť životné prostredie. Samozrejme, e, lodná doprava je dôležitá e, otázka, lodná doprava na Dunaj e, tu musíme podporiť, ale toto všetko musí byť v súlade so smernicou o ochrane vôd Európskej únie s programom Natura 2000 a s príslušnými platnými právnymi predpismi. Ja e, som toho názoru, že keď hovoríme o lodnej doprave, tak musíme, e, musíme e, ja, teda môj osobný názor je, že musíme prispôsobiť lode rieke a nie rieku lodiam. Vážené dámy a páni, čo sa týka lesného hospodárstva, tu ste položili tiež niekoľko otázok na túto tému. Ja sa veľmi teším, že ste uh, sa venovali aj lesnému hospodárstvu, pretože lesné hospodárstvo nie je veľmi silnou témou v e, spo, politike spoločenstva, pretože tu majú kompetencie slovenské štáty, ale ide uh, o to, aby sme lesné hospodárstvo videli takisto v tom spoločnom aspekte pri uh, klimatických zmenách a tak ďalej. Takže my vieme, že v Maďarsku máme 2 milióny hektárov, hektárov lesa a preto a v ďalších krajinách, v ďalších krajinách členských štátoch EÚ máme obdobné stavy, takže je dôležité eh, vidieť, ako um, odlesňovanie eh, vplýva na klimatické zmeny. Vieme, že to vplýva, čo sa týka stanoviska um, e, na, v tejto oblasti. Komisia to chce predložiť v Európskom parlamentu v marci a na základe tohto stanoviska potom budeme ďalej spolupracovať. Dopady na emisie CO2 vieme, um, že drevo, má, e, drevo viaže e, CO2 a um, výrub e, dreva môže môže spôsobiť, že viac CO2 sa dostáva do ovzdušia, ale je treba presne preskúmať tie jednotlivé pomery. E, v Oslo bude v júni e, konferencia o ochrane lesov v Európe a na základe toho sa pripraví na ochranu európskych e, lesov e, legislatívny návrh. Neviem, či sa nám to podarí presadiť, ale urobím všetko preto. Teraz tá otázka týkajúce sa, týkajúce sa sliedačky a krývačky v Bulharsku. My si myslíme a som presvedčená o tom, že Európska únia má príslušnú inštitucionálnu štruktúru tak, aby mohla takéto uh, epidémie zvládnuť. Zo strany maďarského predsedníctva sme pripravili rôzne diskusie, ktoré sú potrebné. 18. januára už bolo stretnutie, ktoré sa týkalo e, tejto témy a to bolo stretnutie um, šéf veterinárov komisia vyslala skupinu expertov do Bulharska tak, aby zistili presne, o čo sa jedná. Čo sa týka regiónu Dunaj-Tisa, toto e, sa šťastí odráža v tej dunajskej stratégii, ale má to svoj vlastný fenomén a klimatické zmeny a suchá. Toto je <clears throat> veľmi veľký problém práve tejto oblasti. Ehm, Dunaj, region Dunaj-Tisa je veľká oblasť, kde práve za posledné roky e, sa znížili e, zrážky a zmenili sa vlastne, zmenilo sa prostredie. Hm, Existujú niekoľko opatrení, viaceré programy, ktoré sa snažia ehm, zvýšiť e, stav vody v jazerách. A v tejto súvislosti máme v Maďarsku takisto aj nový program, plán Vášarhej, keď sa snažíme nájsť pre tento problém globálne riešenie. Vážené dámy a páni, ja som presvedčený o tom, že ešte máte e, ďalšie otázky. Ešte jedna otázka, ktorú som nezodpovedal a to bola vlastne katastrofa hlinikárne mm, toho záchytného, záchytného um, e, nádrže. Mm, je to ťažká téma. Maďarsko za posledné roky robilo opatrenia e, v tejto oblasti e, v súlade s, so smernicami Európskej únie a smernica o o odpadoch e, z ťažby e, rudy e, z roku 2008. Do toho vlastne toto nespadalo. A bauxit, ktorý je vlastne produktom hlinikárskeho priemyslu, sa teraz týmto momentom stal takýmto odpadom a tieto právne predpisy Európskej únie sa vlastne už vzťahujú aj na Maďarsku, takže my sme zmenili, my sme zmenili tú klasifikáciu a tým pádom e, sa umožňuje aj prísnejšie sledovanie a monitoring všetkých týchto oblastí. Mm, čo sa týka toho, že tá e, továreň bude pokračovať e, v práci, je potrebné povedať, že e, podnik zmenil svoju technológiu, že používa technológiu, ktorá viac chráni životné prostredie. Merci, monsieur le ministre. J'ai trois demandes de parole. Ďakujem pekne, pán minister. Mám ešte tri požiadavky na otázky ohľadom environmentálnych eh, záležitostí, ale chceli by sme si nechať čas ešte potom na eh, zdravotnícke veci. Pani Klás, ďakujem. ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste hovorili o revízii SPP. Poukázali ste na to, že budú ďalšie rokovania. Pevne veríme e, teda, že nesúhlasíte s návrhom, e, ktorý vzýšiel z komisie, e, že teda chcete tiež, aby to išlo skôr cestou stimulov, odmien za zlepšenia v oblasti životného prostredia, teda v tom zmysle, ako hovoril pán Zeber. Ja sa ale chcem skôr spýtať na súrovinovú stratégiu. E, tá e, momentálne pokrývkáva. Mňa by zaujímalo, akú úlohu zohrávajú obnoviteľné zdroje a e, čo chce urobiť maďarské predsedníctvo v tom boji stôl nádrž, teda využívanie plodín na potraviny, respektíve na výrobu energie. Ako to bude v prípade produkcie napríklad biopalív. Majú polnospodárske podniky v tejto oblasti budúcnosť v Európe? Ďakujem, pán Schnellhardt. Ďakujem. Ja mám krátku otázku. Teším sa, že e, ste na program e, dali si aj otázku GMO. Súčasná situácia je neakceptovateľná, neúnosná. Pán Predseda rady komisia chce predložiť určitý e, zoznam, čiže aký je váš prístup? Chcete, aby sa táto otázka europeizovala, alebo naopak, ak neexistuje takáto šanca, chcete, aby to e, zostalo v kompetencii e, členských štátov alebo regiónov? Áno, otázky GMO budeme riešiť v druhej časti, keď budeme hovoriť o zdraví, pretože viacero kolegov má otázky na túto tému. Takže pán minister, reagujte na to až potom v tom ďalšom kole, keď pôjde o zdravie. Pán kolega, dúfam, že pre vás to nie je problém. Snažíme sa nejako zoskupiť tie otázky tematicky. Ďalšiu otázku má pán kolega Sonik. Ďakujem, pani pekne, pani predsednička. Chce maďarské predsedníctvo ukončiť práce um, na eh, na smernici um, využívania či, či odstraňovania využitých elektronických prístrojov a ďalších zariadení. Ako sa k tomu staviate? Si, Ďakujem je to zdravotná otázka alebo ohľadom životného prostredia? Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pán minister za to, že ste prišli a že chcete zodpovedať naše otázky. Moja otázka sa týka kompatibility medzi legislatívou ohľadom pozemných vôd a, a plynom uvedomili sme si, že to vedie k veľkému znečisťovaniu vôd a neviem, že či by ste teda boli za to, aby sa aby sa zaviedlo moratórium na používanie bridlicového plynu, ak sa to teda ak to teda takto znečisťuje podzemné vody, alebo či by sa teda mala úplne prerušiť e, produkcia tohto plynu. Takže poprosím vás, pán minister, aby ste zodpovedali tieto otázky. E, poprosím vás veľmi rýchlo, aby sme potom mali ešte čas na zdravotné otázky. Áno, pokúsim sa o stručnosť, hoci tie témy sú mimoriadne komplexné. Ja by som vám samozrejme rovnako ako moji ďalší kolegovia dal možnosť e, e, teda položiť všetky otázky a keď nestihnem niečo zodpovedať, tak e, dodám odpoveď neskôr písomne. Pokiaľ ide o zelenú polnospodárskú politiku, Komisia má takú predstavu, že by tie priame podpory, priame platby mali dostať nejakú zelenú komponentu, ekologickú komponentu. Toto už existuje aj v súčasnom systéme, ale nie v dostatočnej miere. tak určitá odmena za používanie ekologických technológií, áno, toto je veľmi dôležitá otázka a je v súlade s prioritami, ktoré som tu už uviedol. Myslím si, že je veľmi dôležité v najbližších šestich mesiacoch vysondovať názor jednotlivých členských štátov. Naše predsedníctvo chce teda v tejto oblasti prijať závery rady. Mnohé organizácie polnohospodárskeho charakteru z členských štátov sa vyjadrili v tom zmysle, že by bolo naozaj dobré, keby zmeny v úpravách SPP boli zacielenejšie, efektívnejšie a ten systém podpor Európskej únie by nemal byť ešte komplikovanejší. Všetci máme záujem na tom, aby tento systém dobre fungoval, aby ten prechod k novej SPP, zelenšej SPP bol čo najplynulejší. Už sú tu určité prvky v našom systéme, ktoré fungujú veľmi dobre a e, teda naozaj poukazujú na to, že pre nás je e, otázka životného prostredia aj v súvislosti s SPP mimoriadne dôležitá. Pokiaľ ide o udržateľnosť a efektívne využívanie našich zdrojov, toho sa týkali ďalšie vaše otázky. Ja osobne som presvedčený, že predpokladom udržateľného hospodárenia je to, že naše prírodné zdroje budeme teda naozaj využívať rozumným spôsobom. Trhové hospodárstvo vychádzajúce z ekologických eh, atribútov toto je náš cieľ, inovácie, z ktorých bude profitovať e, životné prostredie, hospodárstvo aj zamestnanci. Pokiaľ ide o metódy produkcie, respektíve pestovania, Trvalá udržateľnosť a zdrojová efektívnosť sú tu mimoriadne dôležité. Skrátka, nemá zmysel nejako rozlišovať jednotlivé odvetvia, tieto sú dobré, tieto sú zlé. Všetky odvetvia priemyslu podľa nás môžu fungovať ekologicky. Naozaj zacielené investície sú dôležité v tom zmysle, aby všetky sektory e, pôsobili environmentálnejším spôsobom. Toto je veľmi dôležité pre dosiahnutie tých cieľov, ktoré sme si uviedli. Pokiaľ ide o bioplyn, pokiaľ ide o biopalivá vo všeobecnosti, výrobu takýchto palív. Táto téma je naozaj mimoriadne komplikovaná. Dnes žiaľ nemáme dostatok času zaoberať sa ňou to podrobná. Ale máme tu rôzne odpady, ktoré sa môžu využívať na takúto produkciu a je dôležité nájsť také riešenia, také postupy, ktoré budú mať pozitívnu energetickú bilanciu, teda väčšie prínosy než vklady. Som teda za to, aby sa naďalej pokračovalo vo výskume a vývoji. Iste prídu inovácie, ktoré poskytnú nové pozitívne riešenia. Ďalej tu odznela otázka, ktorá sa týkala smernice. o vodnom hospodárstve. Naďalej budeme rokovať o otázkach, ktoré ešte neboli vyriešené v úzkej spolupráci s vami a s komisiou. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant passer... Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k otázkam zdravotníctva. Ak teda súhlasíte, pán minister, mám dlhý zoznam rečníkov, ktorí žiadajú o slovo, takže vás poprosím o stručnosť, aby pán minister mal dostatok času na odpoveď. Peter Líze. Vďaka. Pán minister, tri body. Poprvé dioxín. Rada sa tým zaobrala v pondelok, my sme sa tom, od tým vo výbore tiež zaoberali. Sú tu niektoré tretie krajiny, ktoré uvalili, alebo iba sa vyhražali zavedením uh, zákazu dovozu. A tieto štáty uplatňujú hranice a kontroly na svoju vlastnú produkciu, pokiaľ ide o dioxín? je tu riziko, že u nich sú produkty zaťažené e, dioxínom a ani o tom nevedia. Druhá otázka, Nouvelle Foods. Mnohé nové predsednícke krajiny e, na tomto už stroskotali. Otázka klonovania. Ide o to, že chceme rozšíriť tento zákaz na druhú generáciu, ale ako to kontrolovať? Je tu mnoho právnych predpisov, kde je potrebná kontrola napríklad toho, čo zvieratá počas celého svojho životu e, na potrave príjmali, napríklad bioznačenie. E, musíme vedieť, čo tá krava žrala od e, narodenia až po bytúnok v prípade klonovania je potrebné vedieť len, kto je matka, kto je otec. Toto sa dá relatívne jednoducho realizovať, kontrolovať. Takže podporíte nás v tomto, prosím, Európsky parlament. A ešte tretia vec, označovanie potravín. Ja dúfam, že sa podarí dospieť k dohode. Európsky parlament kladie veľký dôraz na označovanie imitátov a zatiaľ nie sme spokojní so spoločným stanoviskom v tejto oblasti. Vďaka Dagmar teraz. Ďakujem pani predsedajúca. Videla som už mnoho programov predsedníctiev, ale ešte nikdy som nevidela taký program, kde by sa neuvádzalo slovo ochrana spotrebiteľov. Máte to iba v nadpise, ale v samotnom texte nie. Takže, pán predseda rady, eh, vy ste zodpovedný za potravinovú bezpečnosť. ešte nikdy som nevidela, že by niekto bol prišiel do Európskeho parlamentu a hovoril iba o environmentálnej politike. Áno, životné prostredie je dôležité, ale bolo by ma potešilo, keby ste sa boli aspoň tvárili vo vašich úvodných slovách, že vaše predsedníctvo má dočinenia, bude mať dočinenia s dôležitou legislatívou eh, aj v oblasti, eh, ktorú som spomínala v útorok budete predsedať e, zmierovaciemu výboru k Nouvelle Foods. Mnohí z nás tam znova budú, znova sa stretneme a mňa by bolo teda potešilo, keby ste sa boli bývali k tomu vyjadrili. Hovoríte, že chcete spolupracovať s parlamentom, tak ja pevne verím, že nás podporíte aj v otázke klonovania, zákazu klonovania a aj tej druhej, prípade tej druhej generácie e, zvierat. Uh, Otázka GMO. Čo si tam máte k tomu napísané v programe? Zohľadnenie tejto otázky. Áno, to je fajn, že vravíte, že potrebujeme právne záväzné riešenia. Systém povolení, že musí byť prísnejší. Súhlasím. Environmentálne rizika musia byť prísnejšie posudzované. Súhlasím. A bolo by dobré, keby ste komisiu vyzvali, aby sa požadovala e, kontrola, prevencia, mám na mysli organizáciu v Parme, zdá sa, že tam to ešte tak e, správne nevnímajú, takže keď by ste to takto e, adresovali na komisiu, tak by sme vám boli veľmi vďační. Nehovorili ste vôbec o dioxíne, o krmivé, to sa tiež týka potravinovej bezpečnosti a teda nášho výboru a vašej práce. Ste za to, aby e, tu e, bolo, bolo povinné povolovacie konanie pre e, výrobcov krmív. Toto je podľa mňa nevyhnutné. Od BSE sa nám to zaviesť nepodarilo. Teraz pred nami veľká šanca to konečne spraviť. A teraz ešte spoločné stanovisko k označovaniu potravín, pokiaľ ide o bezpečnosť. E, vy teda budete musieť pripravovať druhé čítanie. To začne v marci v Európskom parlamente. Bolo by dobré dospieť k dohode, takže ako si to predstavujete, nielen otázka imitátov, ale aj celý systém označovania. Vďaka. Monsieur le ministre, je vais vous donner la parole dans un instant puisque... Pán minister, Odovzdám vám o chvoľu úlohu, pretože viem, že ste chceli mať taký krátky úvod, ale tak ako moja kolegyňa pani Rodberen eh, povedala, chcela by som teda v tomto pokračovať a položiť v tomto duchu otázku ohľadom návrhu eh, parlamentu týkajúcom sa GMO. Chcela by som zdôrazniť význam toho, čo povedala moja kolegyňa. Musíme mať na pamäti to, že treba e, aplikovať e, príslušnú legislatívu. V roku 2008 sa jednohlasne rozhodlo o hodnotení. treba brať do úvahy, ale bohužiaľ neberú sa do, zatiaľ do úvahy vedecké postupy a dlhodobé rizika. Vypracovali sa nové e, usmernenia pre zdravie a pre životné prostredie. Tieto dokumenty prinášajú určitý pokrok, ale tiež ukazujú určité nedostatky a navracanie sa do minulosti. To znamená, že by sa o tom malo hovoriť v nárade, teda o týchto základných dokumentoch, keď budete hovoriť o revízii tejto smernice. Máte zámer tiež diskutovať o konfliktoch záujmov, o ktorých hovoril pán Dali pred niekoľkými dňami? Takže odovzdávam vám slovo. Ďakujem. Dostal som mnohé otázky. Teší ma to. Ale s pánom predsom som sa dohodol na tom, že v prípade tohto druhého tematického okruhu tiež na úvod poviem zo pár slov. Takto som bol dohodnutý s pánom predsedom, preto som tieto témy, to je kritika pani Rod Berend, ešte nenačrtol. Samozrejme, že uh, sú tieto témy pre nás dôležité a k tomu sa teraz dostávam. Nové úpravy v oblasti potravinovej bezpečnosti sú veľkou prioritou maďarského predsedníctva. Ja som presvedčený o tom, že spotrebitelia kladú čoraz väčší dôraz na kvalitné potraviny a postačujúce informácie o týchto potravinách. My všetci, keď ideme do obchodu, tak e, chceme vedieť, čo sa skrýva v tých pekných farebných baleniach. Chceme naozaj podrobné informácie o produkte. Produkcia potravín v tejto oblasti sa zavádzajú neustále nové technológie, nové látky, nové materiály sa stávajú dostupnými a preto tu vládne neistota a veľká miera nedôvery. Boli by sme radi, keby táto neistota bola postupne rozptýlená, keby sa zlepšila informovanosť, nové materiály, nové technológie, napríklad klonovanie alebo nanotechnológie a spotrebitelia e, sa stávajú čoraz uvedomelejšími a preto by bolo dobré, keby sme pripravili na úrovni EÚ nejakú úpravu o poskytovaní informácií, teda kvalita, kvantita informácií, ktoré budú musieť poskytovať výrobcovia potravín. Tento návrh nariadenia je teda mimoriadne dôležitý pre maďarské predsedníctvo. Ďalej tu máme revíziu smernice o šťavách, ovocných šťavách, vychádzajúce z nových potrieb spotrebiteľov. Táto nová smernica obsahuje nové úpravy. Rozlišuje sa tam čistá šťava a šťava z koncentrátu, alebo džús z koncentrátu. Na zoznam sa dostávajú teraz už aj rajčiny, na zoznam tých e, plodín, ktoré sa využívajú na výrobu šťav. Do budúcna nebude možnosť pridávať cukor do ovocných šťav. Toto je veľký pokrok. Takže naozaj to, čo sa bude volať ovocná šťava, aj bude ovocná šťava. Pokiaľ ide o Nouvelle Foods, tento návrh je na stole už od roku 2008, ale ani v prvom, ani v druhom čítaní nedošlo k dohode. Rada 9. augusta 2010 začala s druhým čítaním. Belgické predsedníctvo už trikrát organizovalo neformálny trialóg s Európskym parlamentom a teraz tam máme zmierovacie konanie. Toto zmierovacie konanie začalo oficiálne 7.12. minulého roka a rada neakceptovala zmeny prijaté parlamentom v druhom čítaní. Čo z toho vyplýva? Smirovací výbor podľa článku 224 eh, musí byť teda zvolaný eh, v lehote dvoch týždňov. Maďarské predsedníctvo už 18. januára sa začalo zaoberať týmto problémom. Došlo k pokroku, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty, ale mm, skrátka toto je zložitá téma. Klonovanie a potraviny so klonovaných zvierat. Tu ešte bude potrebné ďalej rokovať. My sme ochotní viesť dialog so všetkými aktérmi, spolupracovať s nimi, aby toto nariadenie bolo schválené čo možno najskôr. Ešte sa k tomu vrátim, keď budem reagovať na vami položené otázky. Informácie o potravinách pre spotrebiteľov, toto je dôležité. Informácie, označovanie potravín. Keď bude schválené toto nariadenie, budeme mať pravidlá o označovaní, ktoré budú aktualizované. Je tu napríklad povinný prvok, uvedenie vyživovej hodnoty. A tiež sú tu prísnejšie predpisy, pokiaľ ide o čitateľnosť, pokiaľ ide o uvádzanie alergénnych látok. To všetko môže prispieť k väčšej informovanosti čoraz uvedomelejších spotrebiteľov. 7. decembra 2010 už rada vypracovala politickú dohodu, dospela k politickej dohode a vo februári bude teda prijaté stanovisko v prvom čítaní. Maďarské predsedníctvo teda bude viesť v tomto zmysle rokovania s Európskym parlamentom v druhom čítaní. Tešíme sa na pôvodnú spoluprácu s vašim výborom. Už, dámy a páni, teraz, ak dovolíte, budem odpovedať na vaše otázky. Bolo tu viac otázok. Nulo Foods, klonovanie zvierat. Myslím, že časť z toho som pokryl vo svojom úvodnom slove. Hovoril som o tom zmierovacom výbore. Pokiaľ ide o Novel Foods, Pokiaľ ide o klonovanie v druhej generácii, toto je mimoriadne citlivá téma, ktoré musíme venovať veľkú pozornosť. Aj teraz prebiehajú rokovania na úrovni Korepera a tých budeme pokračovať. Potom otázky v oblasti dioxínu. To je závažný problém pre spotrebiteľov, ale aj pre polnohospodárov, pre chovateľov zvierat. Je potrebné zaviesť také opatrenia, ktoré budú pôsobiť preventívne, aby nedochádzalo k takýmto incidentom a škandálom. Opatrenia na ochranu a na záručenie zdravia spotrebiteľov Opatrenia, ktoré prijalo Nemecko, sú podľa mňa naozaj účinné. Úprava na úrovni EÚ a spolupráca medzi príslušnými úradmi vo, veterár- vo veterinárnych otázkach, toto funguje. Videli sme to na tomto prípade. A takáto spolupráca je mimoriadne dôležitá v prípade prístupu k takýmto otázkam. Komisár Dali pondelok rade predložil radu, v ktorom ide o proces povoľovaní pre nové podniky na výrobu krmív. Tieto podmienky sa sprísňujú, jednotlivé kategórie produktov musia byť oddelené, nemôžu byť zmiešané v jednom podniku, aby teda nevznikli podobné incidenty. Je potrebné zaviesť nový systém monitorovania, istá databáza musí vzniknúť a tiež povinnosť e, podávať správy, povinnosť informovať sa zavádza v prípade, že teda bude zistená prítomnosť dioxínu alebo nejakej inej nedovolenej látky. Tieto opatrenia sú podľa mňa potrebné a dobré, aby sme zamedzili vzniku takýchto incidentov do budúcna. Pokiaľ ide o tretie krajiny, ich opatrenia, ich testovanie, limity platné v tretich krajinách. Áno, tu vystáva množstvo otázok. My dovážame produkty z tretich krajín a je skrátka potrebné, aby aj tieto museli splňať rovnaké predpisy ako tie vyrobené u nás. Hovorili sme o tom už častejšie, rovnaké pravidlá pre všetky výrobky domáce aj zahraničné. GMO. K tomu som dostal niekoľko otázok. Nuž, Toto je téma mimoriadne sporná. Členské štáty majú na túto tému odlišné názory a aj verejnosť je rozpoltená a mimoriadne ju zaujíma táto problematika. Európska komisia predložila balíček o GMO. Tento balíček by dal členským štátom väčšiu mieru voľnosti pokiaľ ide o to, či na svojom výsostnom území umožňa alebo neumožňa pestovanie GMO, teda do akej miery bude e, toto pestovanie obmedzené alebo zakázané. Európska komisia tým reagovala na obavy členských štátov, snažila sa ich takýmto spôsobom riešiť. Maďarské predsedníctvo bude i naďalej pristupovať k nariadeniu o GMO ako k priorite. Návrh legislatívy zodpovedá návrhu pána Baroza. On vo svojom pracovnom programe, ktorý predstavil parlamentu, e, tiež túto tému spomína a Európsky parlament, parlament s tým vtedy súhlasil. E, podľa mňa je dôležité na tomto mieste spomenúť, že ochranné klauzuly, ochranné doložky, že tento systém sa nebude meniť a členské štáty naďalej budú mať možnosť prostredníctvom takýchto doložiek pestovanie GMO na svojom území úplne zakázať za predpokladu splnenia určitých podmienok. Takéto obmedzenie, takýto zákaz musí vychádzať zo všeobecných dopadov, environmentálnych, sociálnych a tak ďalej. No a my sa teraz snažíme nájsť nejaké harmonizované spoločné riešenie v spolupráci s EK a EP. Pokiaľ ide o agentúru EFSA, táto agentúra sa zaoberá potravinovou bezpečnosťou a má také určité usmernenia, pokiaľ ide o hodnotenie rizik a tieto usmernenia sa revidujú. Táto revízia ešte nebola uzavretá, komisia ju ešte neskompletizovala a ja som presvedčený o tom, že nezávislé hodnotenia dopadov zohrávajú mimoriadnú úlohu a už sme viackrát uvádzali, že v prípade GMO, ktoré sú predmetom povoľovacieho konania, že podniky musia predkladať vzorky. A zatiaľ k tomu nedošlo, tieto vzorky nie sú ešte k dispozícii a z tohto dôvodu ešte nemohla prebehnúť analýza. To sú problémy, ktoré si vyžadujú ešte riešenie. Na záver označovanie potravín. Zo pár úvah na túto tému. Rada sa zaoberala imitáciami. Prebehla teda výmena názorov na úrovni rady a stanovisko rady je v súlade s pozmeneniami realizovanými Európskym parlamentom. Našou povinnosťou je spotrebiteľov lepšie informovať. Boli teda vypracované určité základné zásady, pomocou ktorých dôjdeme predídeme pardon, zavádza, zavádzaniu spotrebiteľov, klamlivým informáciám, teda na potravinách, je napríklad potrebné vždy uvádzať, keď eh, tradičné komponenty boli nahradené nejakými inými a tak ďalej. V takýchto prípadoch nie je možné použiť tradičný názov potraviny, lebo to by mohlo byť zavadzajúce. Na etikete je potrebné napríklad uviesť, také teda tradičné mm, komponenty boli nahradené nejakými inými. Euh, Ďakujem, pán minister. Čakajú nás ešte tri otázky. Chcem začať pani Liotard, alebo teda pani Rodberens. Myslím si, že by bolo užitočnejšie, ak by sme aj pokračovali bilaterálnym spôsobom a nie tuto vo výbore. Ďakujem. Ja, dank wel. Ja, mevrouw Dagmar Rood-Berend, ik ga toch nog een poging doen. Uh... Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister za váš prejav, za vaše úvodné poznámky ohľadom životného prostredia najprv a potom ohľadom aj bezpečnosti potrovín. Ako viete, ja som spravodajkyňa pre nové potraviny. A v tejto téme sa začne čoskoro zmierovacie konanie. Chcem sa poďakovať maďarskému predsedníctvu za vyvinutú snahu počas prvého týždňa predsedníctva, napríklad predstavením istých dokumentov. Myslím, že to je veľmi slubné a zasluhuje si našu chválu. Ako už to tu odznelo, nové potraviny sa týkajú najmä tých potravín, ktoré sa vyrábajú z klonovaných zvierat ukazuje sa, že 77% Európanov považuje e, takéto meso za neprirodzené a nechcú ho na tanieri. V druhom čítaní pozícia parlamentu bola veľmi jasná. A to konkrétne, že potraviny, e, ktoré pochádzajú z takýchto klonovaných zvierat, by nemali byť považované za nové potraviny a všetky tri inštitúcie, teda v týchto troch inštitúciách e, neprebiehala nejaká skutočná debata o tejto téme a nakoniec komisia teraz navrhla osobitný návrh ohľadom klonovania. Ale myslím si, že bude treba teda nájsť skutočné riešenie a o tomto by sme mali teraz diskutovať a ja navrhujem, aby takéto riešenie bolo aj právne záväzné. Tak, aby sme sa vyhli tomu, že by komisia potom vyprodukovala nejakú novú eh, legislatívnu iniciatívu. Takže tak, aby teda eh, sa na trh nedostávalo žiad, nedostávali žiadne potraviny sklonovaných eh, zvierat a z ich potomkov a aby teda, a musíme zaručiť tiež, že legislatíva nebude zastaraná, pokiaľ nevstúpi do platnosti nová. Navrhujem, aby teda rada prišla s nejakým návrhom, e, nejakým spoločným napríklad vyhlásením všetkých troch inštitúcií v znení, že by takéto potraviny nemali byť e, povolené. Malo by to byť právne záväzné, pretože ak by niekto požiadalo nejaké povolenie, tak eh, by sme sa nemali o čo oprieť, nemali by sme šancu uspieť na súde. Takže by ste nám mohli naznačiť, eh, aké úmysly má v, tejto, v tomto ohľade maďarské predsedníctvo, aké riešenie by mohlo ponúknuť eh, a také riešenie, s ktorým by súhlasil aj parlament, aj komisia, aj rada a bolo by to riešenie teda právne záväzné, pokiaľ nevstúpi e, do platnosti nová legislatíva ohľadom klonovania. Mám ešte ďalšiu otázku. Povedali ste, že sa dosiahol pokrok ohľadom delegovaných aktov. Znamená to, že rada už teraz akceptovala mm, návrh e, parlamentu? Ďakujem, pani Kandelpak. Ehm, mám otázku, teda mala som ešte otázku ohľadom životného prostredia. Neviem, či je teda ešte možné opýtať sa túto otázku. Všetko je možné. My sme členovia parlamentu. Maďarské predsedníctvo znáša samozrejme veľké, veľké zod, má veľkú zodpovednosť a je pod mimoriadným fokusom a pozeráme sa, či sa parlamentárne e, práva e, či podporí, alebo ich potlačí. Európska legislatíva je len taká dobrá, aká je e, implementácia a kontrola v členských štátoch. A preto by som sa chcela pridať k tomu, čo povedala pani Hasi, ale ktorú, ktorú ste ešte neodpovedali poriadne, prečo dostalo, dostal tento podnik predlženie licencie, teda tá hliníkáreň, um, predlženie licencie do roku 2015 a viete garantovať, že by tento podnik uh, pre, um, že by prešiel na try storage technology, či je to vôbec možné a kto vlastne bude znášať náklady na takúto zmenu infraštruktúry. Ce sera la dernière question. Je to Ďakujem, pán... Pani Rodberant, je mi veľmi ľúto, že odišla. Bol som trochu prekvapený. Mm. Jej prejavom nechcem e, niečo hovoriť, ale je dôležité, aby e, kolegovia vedeli, že e, bolo predsa uvedené, že budú dve vypočutia, že budeme mať pána Fazekaša, ktorý bude odpovedať na dva okruhy. Takže nejde o to, aby pán predseda Lajen alebo pán Fazekaš nehovoril o vôbec o bezpečnosti potravín, ale ide o to, že pán Vaseka, e, što a, a, e, a, e, pán Fazekáš to považoval za mimoriadnú prioritu a preto k tomu mal osobitný úvod dokonca. Čo sa týka dioxinov, o dioxinoch sme sa v pondelok bavili veľmi, um, veľmi detailne, nechcem sa tomu um, až tak venovať, ale uh, chcel by som e, vyjadriť e, svoje potešenie e, nad tým, že pán minister už mohol v pondelok uzatvoriť dohodu a my už vidíme svetlo na konci tunela, čo sa týka dioxinových škandálov. Pán Lise k tomu položil otázku. My v Maďarsku občas hovoríme, že vláda musí urobiť všetko preto, aby sa Maďarsko nestalo skládkou odpadových potravín v Európe. A e, rada musí samozrejme tiež sa postarať o to, aby sa Európska únia nestala Eh, skládkou odpadu, odpadových potravín v rámci celého sveta. A preto je potrebné, aby sa potrební z tretich krajín zo zahraničia eh, eh, aby potýr podliehali rovnakým pravidlám a princípom o bezpečnosti potravín ako európske. Musia byť rovnaké sankcie, musia byť rovnaké kontroly. My musíme kontaminované potraviny držať preč z Európy. Pán Tabadi, prepačte, nevidela som vás a preto vám e, teraz e, teraz sa, aby ste položili e, svoju otázku. Ja by som sa chcela pridať k tomu, čo povedali predchádzajúci rečníci. Ja chcem um, povedať, že ja som poslala pánovi Dalimu um, písomnú otázku, ktorá sa týka skutočnosti, um, prečo európska legislatíva umožňuje, aby sa um, normy v, aha, že aby sa, aby sa inak aplikovali normy a v, pre eh, členské štáty a ochrane a bezpečnosti potravín a inak pre tretie, pre e, tie štáty e, že napríklad pri importoch z tretich krajín môžu byť, v potravinách môžu byť obsiahnuté substancie, ktoré e, sú v EÚ zakázané. Preto by som chcela poprosiť a požiadať maďarské predsedníctvo, aby buď upozornili na toto pána Dáliho, aby sa právny akt zmenil, alebo aby rada um, vydala prehlásenie ako iná možnosť riešenia, aby sa e, tento právny akt zmenil. Dobre. Ak, e, takže poprosím vás, aby ste zodpovedali otázky a potom to celé uzavreli. Ďakujem. Dioxínra e, visszatér. Mhm, dobre, takže v súvislosti s dioxinovým škandálom Samozrejme sa touto otázkou zaoberáme. Myslím si, že je tu veľký pokrok, keď sa maďarské predsedníctvo, keď maďarské predsedníctvo už na prvom rokovaní eh, dosiahlo eh, dohodu v rámci eh, členských štátov a to je to, čo pán Dali nakoniec predstavil. Myslím si, že k tomu úspechu viedla efektívna práca. Mohlo by samozrejme byť, že substancie, e, ktoré sú v tretich krajinách e, povolené a môžu sa dostať do potravín, že tieto e, sú v EU zakázané. V takom prípade my však nemôžeme zakázať ani zabrániť importu takýchto produktov kvôli dohode VTO, pokiaľ tieto produkty ne, mm, nespôsobujú z, rizika v oblasti e, zdravia. Takže samozrejme existujú tu také globálne, všeobecne plátne hraničné hodnoty a tieto hraničné hodnoty musia byť zapracované do smerníc Európskej únie, ale to len v vtedy, pokiaľ by príslušné produkty neobsahovali um, riziko pre, neboli rizikové pre zdravie európskych občanov. Takže čo sa týka týchto otázok, tieto otázky budem v každom prípade e, prerokovávať s pánom Dalim e, pri našom najbližšom zasadnutí, našom najbližšom zastretnutí. Čo sa týka toho červeného kalu, myslím si, že e, tomu sa musíme venovať veľmi detailne a ja samozrejme budem teraz hovoriť aj o internej legislatíve Maďarska. V Maďarsku bolo totiž to nariadenie vlády e, z 96. roku, ktoré červený kal vyhodnotilo ako nebezpečný odpad. V roku 2001-2002 e, e, vtedajšie ministerstvo Um, ministerstvo pre životné prostredie um, zmenilo mnohé nariadenia v rámci harmonizácie európskeho práva a e, bola prevzatá vlastne príslušná platná, platná smernica práve pri e, zaobchádzaní s nebezpečným obchodom a e, na to Margo vlastne bolo schválené, schválené Mm, prehlásenie ministra, e, v rámci ktorého sa klasifikoval červený kal ako odpadový e, materiál pri výrobe, e, pri výrobe hliníka. Nová Maďarská legislatíva vstúpila do platnosti 1. januára 2002. Okrem iného ja hovorila o tom, že producent, že výrobca e, takýchto odpadov musí, e, alebo má rozhodnúť sám, e, či klasifikuje červený kal a za, či ho, teda ho, ho vyhodnotí ako nebezpečný odpad alebo nie. Podnik, o ktorý sa jedná, už v roku 19. Decembra, už 19. decembra 2001 informovalo o tom príslušné orgány, že červený kal v budúcnosti nebude vyhodnotený ako nebezpečný odpad. Príslušné orgány to schválili a po 1. januári 2002 informovali, informovali o tom podnik, že je povinný e, vzorkami, bratím vzoriek a e, rôznymi hodnoteniami preukázať, že to nie je nebezpečný odpad. Mm, tu boli, mm, tu boli potom robené rôzne testy a skúšky, ktorými sa preukázalo, že e, červený Mm, že červený kal nie je nebezpečným odpadom, tak to sa celý prípad dostal na, na najvyšší kontrolný orgán a e, kontrolný orgán rozhodol, dozorný orgán rozhodol, že červený kal je podľa právnych, platných právnych e, predpisov zaradený do skupiny a odpadov, pri výrobných odpadov, ale nie je nebezpečným odpadom. A posledný, posledné oznámenie komisie z 12. januára 2010 a, a, um, teda toto vyhlásenie hovorilo, že e, tá, táto smernica nebola aplikovaná e, riadne v Maďarsku. Maďarsko na e, základe tohto e, schválilo nový návrh zákona, v ktorom sa hovorí, že červený kal, ktorý je odpadovým produktom pri um, spracovaní bauxitu, sa považuje za nebezpečný odpad. a preto e, sa um, smernice Európskej a nariadenia Európskej únie týkajúce sa nebezpečného výrobného odpadu vzťahujú aj na červený kál. A odtedy bola, bol tento podnik, ktorého sa to týka, e, povinný kontrolovať e, stav tohto červeného kalu. Tento podnik um, už zmenil svoju techno- výrobnú technológiu, uh, táto technológia je tzv. suchá technológia, to znamená, že sa netvorí ďalej červený kal. To znamená, že to riziko sa zminimalizuje. Ja som presvedčený, že v tomto prípade sme postupovali tak, ako sa to očakávalo, alebo ako bolo potrebné. Ja som um, považovala za potrebné o tom hovoriť tak, aby všetci uh, presne vedeli, ako vyzerá právny stav, aká technológia sa uh, používa, respektíve ako sa táto výrobná technológia uh, zmenila. Teraz žiaľ nemám dosť času na zodpovedanie otázok o klonovaní. Uh, E, musím povedať, že predsedníctvo rady je si vedomé, aká, aký sporná, aká sporná táto téma je, aké, e, ako sa e, názory v, vo verejnosti rôznia na túto tému. My si všetko preskúmame a v každom prípade sa budeme snažiť o dospenie k dohode. V každom prípade sa na túto tému ešte bude viacero krát diskutovať, ale predsedníctvo a z dovolení teda veľkých, e, troch veľkých inštitúcií bude na tomto ďalej pracovať. E, ďakujem vám všetkým za e, vaše otázky. Ja dúfam, že budeme môcť v budúcnosti dobre spolupracovať, pretože z dnešnej diskusie vyplynulo, že naše ciele tak v oblasti bezpečnosti potravín, ako aj ochrany životného prostredia sú rovnaké a my by sme chceli slúžiť európskym občanom a chceme dosiahnuť, aby mohli žiť v takom životnom prostredí, ktoré je pre Európanov eh, hodné a aby konzumovali potraviny, ktoré budú prospievať ich zdraviu a takisto ciele um, agrárnej rady um, idú týmto smerom. My samozrejme chceme do budúcnosti udržať našu rozma- naše rozmanité poľnohospodárstvo. Ďakujem, hovorí e, pani predsednička, ďakujem pán minister, ďakujeme vám za to, že ste e, boli také láskaví a navštívili nás dnes doplne, že ste úplne e, odpovedali bez toho, že by ste sa vyhýbali nejakým otázkam našim kolegov a toto bolo pre nás veľmi dôležité. Ďakujem vám veľmi pekne.